Príjemné popoludne, vážení kolegovia. Ďakujem pekne všetkým za to, že ste tu. Dnes po obede budem predsedať ja výboru LIBE. Začneme teda s vyšnými bodami, bodmi na programe dnešného rokovania a potom budeme pokračovať ďalej. Budeme mať osobitné vypočutie k vízovému kódexu a humanitárnym vízam. Poďme ale na prvý bod. Vypočujeme si ešte oznámenie od tlmočníkov. Pre nás všetkých pripomenú nám, a aký je ich štrajk alebo aká je situácia. Takže tlmočníci chcú iba oznámiť, že dnes je 36. deň, keď protestujú proti jednostranne uvaleným podmienkam, ktoré neboli konzultované s tlmočníkmi a namietame proti takémuto štýlu zavádzania podmienok a budeme pracovať iba presne do 18.30. Tak toľko. Dobre, ďakujeme pekne, hovorí pán predseda. Pán predseda nám drží palce, držím vám palce vo vašom snažení a ďakujeme pekne za to, že ste tu pre nás, za to, že ste tu na našich stretnutiach a budeme samozrejme robiť všetko preto, aby sme skončili na čas. Máme na to 3,5 hodiny, čo je presne ten čas, ktorý nám bol vytýčený pre naše popoludnejšie rokovanie. Začneme teda prvým bodom na programe rokovania a to sa týka vykonávania rozhodnutia o vystavení nových psychoaktívnych látok kontrolným opatreniam. Treba povedať, že nejdem čítať názvy týchto látok. E, radšej sa vyhnem tým názvom a tak ako sú spomenuté <laughs> v programe dnešného rokovania, tam si nájdete celý ten názov, ale Treba povedať, že ide vlastne o konzultácii k návrhu vykonávajúceho rozhodnutia rady o tom, že dve nové psychoaktívne látky majú byť zaradené na zoznam a s kontrolnými opatreniami. Náš kolega, pán Škripek, je spravodajca pre túto tému. Dám vám teraz priestor a zároveň sa potom už vyjadriate nevy spravodajcovia k tejto téme. Pán spravodajca, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Bezpečnosť európskych občanov je kľúčová úloha našich inštitúcií a agentúr od pohraničnej kontroly cez orgány činné v trestnom konaní, policajné zložky až po ďalšie činnosti e, je našou úlohou chrániť občanov pred vonkajšími a vnútornými hrozbami. Je šokujúce vedieť, že európsky občania umierajú práve kvôli e, hrozbám, ktoré prichádzajú cez ich e, mailboxy, cez ich poštové schránky. To sú vlastne Mm, drogy, ktoré si môžete objednať a prídu vám normálne bežnou poštovou obálkou. Dokonca ani rodičia o tom nemusia vedieť e, respektíve o tom nemusí vedieť nikto ďalší. A e, zločinecká organizácia výrobcovia takýchto drog vo svete zarábajú práve na tom, že do európskych domácností posielajú tieto drogy. Takže európska legislatíva vytvára priestor pre spoluprácu ohľadom identifikácie a lokalizácie týchto psychoaktívnych látok volajú sa to aj legal highs, teda legálne drogy, ktoré sú predávané v Európskej únii. Rámec z roku 2008 zahrňa stále rastúci zoznam látok, ktoré majú byť takýmto spôsobom posudzované. Mm, je to povinnosť zdieľania údajov medzi členskými štátmi a následne sú zakazované celoplošne v Európskej únii. Každých pár mesiacov sa doplní na tento zoznam niekoľko ďalších drog. Ehm, ten celoznámy problém s fentanylom, s fentanylom pardon, zabíja tisícky ľudí v USA a spôsobuje mnoho úmrtí aj tu v Európskej únii. Tieto dve drogy, ktoré, o ktorých hovoríme dnes, zabili viac ako 65 európskych občanov. Od júna 2017. Väčšinou vo Švedsku, kde sa rozšírili. Majú veľmi atraktívne predajné mená ako napríklad syntetický heroín alebo MAF alebo metoxy. Častokrát užívateľi ani nepoznajú, akú silu majú tieto látky a sú častokrát 50 krát účinnejšie ako opium. Ich eh, eh, častokrát prvé použitie je aj posledným, pretože vedie Ehm, k výraznej e, respiratórnej depresii. Viete si predstaviť, že niekto vlastne vdýchne túto látku a za niekoľko minút e, už čelí smrti. Ponára sa do neznámeho sveta s hlbokými tajomstvami. Vďaka EMCDDA a európskym zložkám sme dobre oboznámení o rizikách týchto nových e, zabijakov, ktoré prichádzajú poštou. Sú to častokrát drogy, ktoré boli pôvodne určené pre veterinárne liečbu alebo iný výskum a tie sú častokrát využívané pre, pre už závislých mladých ľudí. Som rád, že som spravodajcom pre tento dôležitý legislatívny Ehm, prvok eh, legislatívy a som rád, že zaraďujeme tieto dve ďalšie látky na zoznam, pretože je dôležité zabrániť ďalším umrtiam a preto pevne verím, že tento návrh prejde ešte rýchlo našim výborom v tomto mesiaci a prejde na plénum v septembri. No a pevne verím, že hlasovanie o tomto návrhu bude úspešné. Ďakujem pekne za vypočutie. Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi za jeho prezentáciu a teraz ako už je zvykom dáme priestor tenevým spravodajcom, ktorí môžu um, vystúpiť k tomuto bodu. Prosím, pôjdeme v tom bežnom poradí. Najprv má slovo EPP. Máme tu niekoho, kto zastupuje EPP. Pán... Uh, Sprav... Spravodajca za EPP tu nie je. Pani Anna Hed je tu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Absolútne súhlasím a podporujem pána spravodajcu v tejto téme. Ako už on veľmi dobre povedal, toto sú dve veľmi nebezpečné látky Spravodajca to veľmi dobre opísal už e, v úvode k tejto správe, netreba teda opakovať e, to, čo už povedal. Chcem len povedať, že tieto dve látky boli spojené s celým radom úmrtí, predovšetkým cyklopropylfentanyl. Ten súvisel so 77 úmrtiami. Primárne išlo vlastne o um, využitie nosných sprejov, alebo teda um, táto dávkovanie tej, tejto drogy prostredníctvom nosného spreju. Vtedy je obrovské riziko predávkovania. Uh, v jednom prípade dokonca išlo o malé dieťa, ktoré vlastne omylom použilo takéto nosný sprej od svojich rodičov a, a toto dieťa zomrelo. Uh, čo sa týka tej eh, ďalšej látky, eh, metioxy eh, metioxidil fentanyl. Tam išlo opäť niekoľko úmrtí a preto som podobne ako pán spravodajca presvedčená, že to čo najskôr prejde v septembri plénom, aby sme začali čo najúčinnejšie a najrychlejšie bojovať proti týmto novým drogám. Pán predseda hovorí bez mikrofónu, bohužiaľ. Máme niekoho ďalšieho, kto sa k tomuto chce vyjadriť. Pani Parasazunda tu nie je. Martina Anderson za Gule tu tiež nie je. Nikto ďalší. Dobre, tak e, týmto máme pokryté. Chcem len oznámiť, že termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 16. júl o 16. hodine. Dobre. Zdá sa, že ani komisia sa k tomuto nechce vyjadriť. Dobre. Dobre, ďakujem pekne. Prejdeme na ďalší bod. E, máme presný, e, presne dodržiavame čas a poďme ďalej. Ďalším bodom je téma, ktorá sa týka misie Libe na Cypre, ktorá sa uskutočnila 3. až 5. apríla 2018. Toto je predstavenie návrhu správy zo služobnej cesty. Budem to robiť ja, pretože ja som predsedal tejto delegácii na Cyprus. A, a, e, a máme teraz 15 minút vyčlenených na tento bod. Rád by som s vami len zdieľal niekoľko pohľadov na ten vývoj, ktorý sme na Cypre zaznamenali, alebo teda ako dopadla táto delegácia na Cyprus. Ako viete, cieľom bolo zozbierať informácie o e, posledných alebo nedávnych udalostiach, najmä sa týkalo vlastne o správy o stratených alebo hľadaných osobách. E, išlo vlastne o prácu vyšetrovacieho orgánu, ktorý bol zriadený OSN a išlo vlastne o um, pátranie po nezvestných ľuďoch um, ešte z obdobia 64, 65 a 1974, keď došlo k rozdeleniu ostrova. To rozdelenie ostrova pretrváva dodnes. Delegácia mala posúdiť napredovanie v tejto oblasti, e, najmä pri identifikácii a takisto aj pri analýze Um, ďalšieho vývoja na blízku budúcnosť, vrátane posúdenia um, adekvátneho časového harmonogramu, kde malo ísť vlastne o identifikáciu alebo, ident- alebo vyriešenie čo najväčšieho počtu hľadaných osôb. Išlo aj o reakciu um, na činnosť orgánov v teréne a takisto aj Um, ide o kontrolu financovania projektu, ktoré je financované najmä z prostriedkov Európskej únie. Preto mi dovolte s vami zdieľať ešte niekoľko hlavných výsledkov alebo hlavných záverov, ktoré sú v tomto návrhu správy, ktoré boli zaslané vám všetkým a návrh správy nájdete. Prvým bodom je to východisko mali sme uznesenie z roku 2008 e, z júna 2008, takže tam vlastne Išlo niekoľko úloh, v rámci ktorého výbor Libe žiadal, aby mohol um, podrobne sledovať otázku hľadaných alebo nezvestných osôb na Cypre a prijať všetky nevyhnutné kroky preto, aby sme presvedčili, aby sa všetky zúčastnené strany úprimne a aktívne zapojili do procesu vyšetrovania ohľadom osudu každej jednej um, hľadanej osoby, nezvestnej osoby. Ďalej tu bola aj deklarácia z júna 2011 o práci tohoto výboru, ktorý sa venoval téme nezvestných osôb na Cypre. Mali sme tu uznesenie aj z februára 2015, teda ešte z tohto mandátu Európskeho parlamentu, v rámci ktorého sme posudzovali ehm, prácu na identifikácii v masových hroboch ehm, ľudia z dedín Aša a Omithy. A ehm, my sme vtedy trvali ako Európsky parlament na potrebe pokračovať ďalej na našej práci, aby sme dokázali nájsť a identifikovať tieto nezvestné osoby. V roku 2016 som bol stálym spravodajcom k tejto téme, alebo som sa stal stálym spravodajcom k tejto téme. Práve preto sme vyslali aj delegáciu na Cyprus, ktorá v rámci pôsobnosti výboru LIBE mala prekontrolovať túto tému a Ehm, delegácia mala posúdiť napredovanie v teréne a takisto aj kvalitu a úroveň spolupráce s miestnych orgánov. Treba povedať, že s týmto cieľom um, na mysli sme 100% naplnili naš, naše úlohy alebo náš plán a splnili sme ten pracovný program, ktorý sme si vytýčili pre um, pôsobenie tejto delegácie a to od 3. do 5. apríla od 9. hodine do 10. od 9. hodiny ráno do 10. hodiny večer, čo znamená, že sme naozaj ehm, naplno využili tých pár pracovných dní, ktoré sme tam mali. Ehm, začali sme rôznymi stretnutiami s osobitnými zástupcami a šéfmi ehm, mierových zložiek OSN na Cypr, to je Elizabeth Spiar. Potom sme sa ďalej stretli s pánom Polan Rímanim, ktorý je vlastne predseda výboru pre nezvestné osoby, vymenovaný OSN. Teda tento pán nám potom stručne v kontexte svojho mandátu podal správu o tom, ako pracujú mierové zložky OSN na Cypre, tak aby bolo zabranené ďalším konfliktom medzi e, tureckou a gréckou komunitou. Rovnako bol, bolo nám vysvetlené, aký je celkový kontext tohoto konfliktu, ku ktorému sa kedysi vyjadrila Bezpečnostná rada vo svojom uznesení a, e, takisto aj aké boli tie ďalšie udalosti, ktoré nasledovali, ale väčšinou sa im podarilo presne dodržiavať e, e, ustanovenia celého mandátu, najmä nám poskytli presnejšie indikácie e, o práci, hovorili konkrétnejšie aj o rozpočte výboru pre nezvestné osoby z 3,8 eur, 2,6 milióna eur posiela priamo európsky rozpočet. Rovnako nám odpovedali aj na otázky, ktoré dávali poslanci ohľadom prístupu alebo dostupnosti tých, eh, tých vojenských oblastí alebo vojenských zón, kam je obmedzený vstup Zdá sa, že toto už nie je ďalej problém. V 51 prípadoch bol povolený vstup do vojenských zón, tak aby bol umožnený vstup do archívov a aby výbor pre nezvestné osoby alebo hľadané osoby mohol konať svoju prácu, ale tento výbor takisto očakáva aj viac e, otvorenosti od e, tureckých orgánov, aby mohli náplno realizovať svoj mandát. Stretli sme sa aj pani Golden Plumer Kusuk, ktorá je e, členkou tohoto výboru za tureckú komunitu, pán Nestoras Nestoros, ktorý je zase e, členom za grécku komunitu a pán Olan Rianri, ktorý je tretím členom tohoto výboru za OSN. Zameriali sme všetku našu diskusiu na prácu, na exhumácie, identifikácie a navrácanie pozostatkov osôb rodina. Zdôrazňovali sme pritom, že ide o spoločný projekt, a že tento spoločný projekt e, prebieha oboj strane, teda na obidvoch stranách rozdielného ostrova. A obe strany, tak turecká ako aj grécka časť, pak zverili tomuto výboru humanitárnu prácu. Pani Kusuk informovala na členov, že do 31. marca nie menej ako tisíc 218 exhumácií prebehlo a pozostatky 868 ľudí boli identifikované. Pán Retoros potom zdôraznil, že obmedzenia, v rámci ktorých pracuje tento výbor, um, sú uh, veľmi dôležitým aspektom celej tejto práce. Pretože, ako si všetci veľmi dobre uvedomujeme, rodiny uh, tiež uh, čakajú, um, smútia nám neustále a pripomínajú, že čas je v tomto smere kľúčový. V každom prípade a pán Andri nám zdôraznil, že naozaj je veľmi dôležité budovať dôveru medzi oboma komunitami a rovnako aj spomenul dôležitosť európskej podpory, čo sa týka najmä príspevku do rozpočtu. Pani Kusuk vysvetlila, že nie je nejaký časový limit pre tento projekt, Ehm, všetci traja sa zhodli na tom, že výbor pre nezvestné osoby je viazaný svojim mandátom vrátane zoznamu ehm, nezvestných osôb, ktorý no, vlastne je potom dodávaný na politickej úrovni. Ehm, výbor nemôže sám určovať náklady za tieto stratené osoby. Boli sme aj v teréne, kde bolo antropologické laboratórium. Vzdali sme hold všetkým vedcom, a odborníkom, ktorí tam pracujú a na, potom na parlamentnej úrovni sme navštívili Národný parlament, stretli sme sa s predsedom, um, s predsedom parlamentu Cyperskej eh, republiky, stretli sme sa rovnako aj s predsedničkou stáleho výboru pre, um, pre utečencov a nezvestné osoby, pani Kevri Kukuma, a s poslancami tohoto parlamentného výboru. A veľmi pozorne sme si počuli ich vysvetlenia, ohľadom parlamentného rozmeru e, celého tohoto procesu a, akého, a zároveň si vypočuli, aké očakávania majú oni od podpory Európskej únie, tak aby sme ďalej pokračovali v našej podpore, aby sme túto podporu zachovali až do e, dokončenia celého toho procesu. Stali sme sa aj s pánom Fotisom Fotiom, ktorý je prezidentským komisárom pre humanitárne záležitosti a na tomto stretnutí sme diskutovali aj o práci, ktorú vykonal náš výbor. Opisovali sme tieto témy ako tie najtragickejšie v dejinách Cypru. Zdôrazňovali sme, že 44 rokov vlastne trvá to, že ešte stále sa nedokončili tieto práce. 44 rokov čakajú niektoré rodiny na výsledky práce týchto vyšetrovateľov a vedcov. je dôležité, aby sme mali aj väčší prístup k archívom tureckej armády, aby sme mali aj presnejšie informácie o lokalizáciách pozostatkov a aby mohli byť eh, v tomto dokončené jednotlivé projekty a na záver sme odkazovali aj na rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 10. mája 2001 a takisto aj to, že Turecko neplní záväzky z tohoto Turecku, týka sa najmä o ľudí, ktorí sú na Karpatskom polostrove. Potom sme sa stretli aj s rodinnými príslušníkmi, Eh, nezvestných osôb. Obe strany, tak grécka komunita, ako aj turecká komunita, na obidvoch stranách to bolo vždy veľmi emotívne. Eh, Zdali sme hold a úctu ich, eh, ich pamiatke, ich nárokom, ich potrebe toho, aby celá táto téma bola vnímaná z humanitárnej perspektívy a snažili sme sa vyhnúť politizácii celého tohoto problému. Mm, a všetci rovnako zdôraznili vlastne to utrpenia, bolesti, ktoré prežívali jednotlivé rodiny. A to bez ohľadu na to, ku ktorej komunite patria. No a samozrejme, sami z osobnej skúsenosti zažili, ako prebieha mm, mm, exhumácia, identifikácia týchto ľudí. A posledné stretnutie, ktoré sme mali, s obojstrannou komunitou rodinných príslušníkov, ktorá sa volá eh, Together We Can, teda Spolu Môžeme, ktorú zastupoval pán Kristos, FTMU a pani Segvol Uldak a pani Kristina Pavlu Solomi Pacia. Ako záver by delegácia chcela mm, uznať, alebo teda mm, vyzdvihnúť, že otázka nezvestných osôb v postkonfliktných situáciách je jedným z najdôležitejších prvkov v rámci politického, právneho a sociálneho procesu, ktorý mm, si museli prejsť mnohé európske krajiny, ešte stále musia. Rodiny príslušníci nezvestných osôb majú právo byť informovaní o osude, o, o mm, polohe, alebo teda v tom, kde sa nachádzajú ich blízky rodiny e, takýchto nezvestných osôb, ľudí, ktorí boli násilne e, odvlečení Ehm, tak ich potreby musia byť umiestnené do stredobodu všetkých aktivít. a je dôležité, aby európske aktivity nadalej pokračovali v tejto oblasti, aby sme podporovali zmierenie v rámci spoločnosti. Európsky parlament bol v tomto smere veľmi aktívne zapojený, pozorne sledoval situáciu na Cypre a radi by sme na záver zdôraznili to, že podporujeme prácu e, tohoto výboru pre nezvestné osôby a a vyzdvihujeme dôležitosť toho, aby sa e, v postkonfliktných situáciách e, podporovala pravda, zmierenie a zblíženie a vyzývame komisiu, aby alokovala dostatočné zdroje a to zdôrazňujem, dostatočné zdroje tomuto výboru, aby mohol naplniť svoj veľmi dôležitý mandát. Vyzývame vlády Turecka a Cypru, aby naďalej podporovali prácu tohoto výboru, aby sme zdvojnásobili úsilie a dokázali identifikovať tých jednotlivcov, ktorí naďalej sú evidovaní ako nezvestné osoby a zároveň zabezpečiť, že všetky informácie, ktoré môžu na pomoc tejto misii, všetky tieto informácie budú potom bezplatne sprístupnené tomuto výboru a Vyzývame tureckú a grécku vládu, ako aj OSN, aby sprístupnili výboru informácie, ktoré sa nachádzajú v ich archívoch. To znamená, že tu delegácia naozaj zdôrazňuje právo, aby všetci vedeli o osude svojich rodinných blízkych. To je základné právo rodín, ktoré sú dotknuté, to musí byť zabezpečené. A tu potvrdzujeme, že ten hlavným bodom je humanitárny uhol pohľadu. To znamená, že by na to nemali mať dopad ďalšie politické aspekty a nemalo by to byť prepojené ani s očakávaním rokovaní, ktoré nás čakajú po lete, pretože tu je samozrejme zásadná otázka a to je zmierenie a zjednotenie ostrova. Aby konečne teraz sa to stalo, tak ako si to želá Európsky parlament, Takže toto je v podstate zhrnutie návrhu správy, ktorú sme predložili. Pokiaľ sa chce niekto vyjadriť, tak môže. Ano, pán Mavridis, vidím, že taktiež vy ste boli členom tejto delegácie, takže môžete sa vyjadriť pán Zdechovský, stále to komolím. Pán Mavridis, hlasili ste sa ako prvý. Ďakujem za slovo. Budem hovoriť eh, po grecky. Táto návšteva naše delegácie a taktiež kontakty, ktoré tam máme, ktoré sme nadviazali, sú vážnym krokom na ceste k riešeniu tejto humanitárnej otázky. Chcel by som vyjadriť svoju hlbokú vďačnosť všetkým poslancom, ale predovšetkým chcem poďakovať kolegovi Lópezovi Aguilarovi, ktorý je stálym spravodajcom pre túto otázku. Plne si uvedomujem, že sa snažíte to vyváženým spôsobom popísať a snažíte sa do toho nezaťahovať nejaké politické veci, Avšak naďalej tam tieto veci sú, keďže okupácia Cypru je naďalej realitou. Takže vo všeobecnosti. Nebudem diskutovať teraz o politickej situácii, keďže napriek tomu, že mám svoj názor ohľadom toho, kto je vyníkom a kto je obeťou, predovšetkým tam bojujeme proti času. Naša úloha ako Európskeho parlamentu okrem toho, že to musíme financovať, je aj politická. Musíme vyvíjať tlak, aby sa veci vyvíjali rýchlejšie, pretože ľudia, ktorí majú príslušné informácie, tam každý deň umierajú a je stále ťažšie nájsť pohrešovaných eh, z cyperskej tragédie. A ja verím, že by sa mala nastoliť spravodlivosť a pravda. Spravodlivosť a pravda musia viesť proces zmierenia. Avšak sú tu určité fakty, ktoré plne príjmajú obe strany. Napríklad e, Turecko úmyselne odstránilo ľudské ostatky. Je tam taktiež rozhodnutie Európskeho súdneho dvora v tom zmysle, že Turecko musí plne spolupracovať v tejto otázke. Na záver chcem povedať, že naša práca je humanitárneho charakteru, takže by sme mali vynechať všetky politické aspekty. Ďakujem. Pán Mavridis, prepašte, že som začal tlcť kladivkom, ale ešte máme jeden bod, predtým, než začne 15.30 vypočutie, takže by som bol rád, keby zvyšok poslancov, ktorí sa hlásili do diskusie, hovorili stručne, maximálne minúta a pol, dve minúty, aby sme to všetko stihli, aby sme nepresiahli naplánovaný čas, tak aby sme rešpektovali práva tlmočníkov, ktorí prestanú pracovať e, presne 18.30. Ďakujem, pán Zdechovský. Ďakujem za to, že ste to skvele vyslovili, moje meno. Chcem povedať k tejto správe niekoľko vecí. Po prvé, ďakujem, že ste v tejto správe postupovali vyvážene a snažili ste sa o komplexnosť celého problému tá misia, ktorú sme spolu absolvovali, bola veľmi zaujímavá a ja verím, že práve táto otázka prispeje, že bude jedným z krokov k zmiereniu severnej a južnej, južnej časti Cypru. Zámerne nehovorím tureckej a gréckej časti. Myslím si, že vyriešenie tejto otázky je úplne kľúčové Netreba apelovať na Turecko, aby neplienilo hroby, aby nezahladzovalo stopy po masakroch, aby zmenili spôsob komunikácie so svojou menšinou a aby sme sa dopracovali k nejakému konsenzu, ktorý bude priateľný pre obe strany. Ja to beriem ako kľúč k vyriešeniu celej otázky a verím, že raz Cyprus navštívime vo chvíli, kedy už nebudú múry medzi severnou a južnou časťou a budeme oslovať znovu zjednotenie Cypru. Ďakujem. Vidím, že aj pán Adamov, ktorý taktiež bol členom delegácie, sa hlási. Ďakujem. Absolutne súhlasím s tým, čo ste povedali. Podarilo sa nám dosiahnuť 100% našich cieľov, ktoré sme si stanovili pre túto misiu. Chcem poďakovať všetkým kolegom a aj vám osobne ako lídrovi delegácie. Plne ste splnili vašu úlohu, bola to skutočne veľmi emotívna úloha. Videli sme tam výsledky ľudskej tragédie, ktorá prebieha už celé dlhé roky. A táto ľudská tragédia by nemala byť politizovaná. Taktiež musíme sa zblízka pozrieť na to, čo sa tam vtedy stalo ako ľudské bytosti. Rád by som vám poďakoval za to, že ste zostavili takúto nestrannú správu. Ďakujem. Kolega tam taktiež bol súčasťou delegácie. Ďakujem, chcem vyjadriť svoju hlbokú vďačnosť za túto veľmi dôležitú misiu. Ďakujem, pán López Aguilar. Skutočne ste pozitívne prispeli tejto humanitárnej záležitosti. Čo sa týka tých pohrešovaných osôb, tak toto bola kumulácia tragédie, tragédie, ktorá prišla po invázii na Cypru z roku 74 a následnej okupácii. Bola to ilegálna invázia, imigrácia. Je to humanitárna otázka a je právom rodín zistiť, aký je osud ich milovaných, ale Turecko naďalej ponecháva uzavreté svoje archívy, vojenské archívy, takže sa to nedá zistiť. A v mnohých prípadoch je tam obmedzený prístup aj na určité miesta, takže sa tam ničoho nedopátrame. A myslím si, že by sa to malo sankcionovať, taktiež to odstranenie ľudských pozostatkov. Mali by sme vyslať jasný signál Turecku, po 44 rokoch by všetci mali preukázať pochopenie. Musíme našu prácu urýchliť, aby sa našli e, pozostatky e, týchto osôb. Európska únia je jediná organizácia, ktorá e, prispieva výraznými finančnými zdrojmi. Mali by sme sa snažiť to celé urýchliť. Toto by určite bol veľký úspech z humanitárneho pohľadu pokiaľ by sa otázka pohrešovaných osôb stala prioritou, pokiaľ by sme zaznamenali úspech pri hľadaní pozostatkov týchto osôb a informovaní ich e, informovaní pozostalých. Je to humanitárna otázka. My, grécky Cyperčania, sme urobili, čo sme mohli. Aj náš prezident za toto bojuje. Ale chceme aby tí, ktorí sú zodpovední za túto situáciu, boli sankcionovaní. A to je Turecko. Ďakujem, toto bude asi všetko. Chcete aj vy sa k tomuto ešte vyjadriť? Voláte sa? Pán Chrysogonos. Pán Chrysogonos, máte slovo. Ďakujem za slovo. Turecká invázia v roku 1974 jasne porušila medzinárodné právo. Bol to zločin proti ľudskosti. A nadalej musíme niesť dôsledky. Pretože kolonizujú a okupujú severnú časť ostrova. Ale taktiež rôznymi spôsobmi porušujú zákon a zároveň sa previnujú proti ľudskosti. Mali by e, nám pomôcť nájsť pozostatky určitých osôb. Všetci vieme, že boli tieto osoby popravené absolútne neludským a odporným spôsobom tureckou armádou alebo poli- polovojenskými miliciami. Mali by sme odsúdiť jasnými slovami takéto turecké správanie, pretože vieme, že zmierenie musí vychádzať z, z, z odpustenia, ale musí vychádzať aj z pravdy. Toto je jediný správny základ pre zmier. Ďakujem kolegovia. Ja ako stály spravodajca a predsa tejto delegácie vám chcem poďakovať za vaše príspevky, za vašu ochotu spolupracovať a postaviť sa za humanitárny aspekt tejto citlivej otázky. Podporujete právo rodinných príslušníkov na to, aby sa im vrátili pozostatky ich milovaných. A taktiež chcem poďakovať Európskej komisii za to, že podporuje naše úsilie. Je treba na tom ďalej, naďalej pracovať a pokúsiť sa to celé dokončiť. Táto otázka, tento humanitárny aspekt taktiež obnášal našu výzvu k prístupu do obmedzených zón na Cypre. A taktiež bolo povedané, že sa zaznamenal pokrok a že boli exhumované mnohé tela a boli identifikované. A očakáva sa, že bude stále viac rodín, ktoré sa takto domohli spravodlivosti. Toto si myslím, že je pozvudzujúce. A Taktiež chcem na záver povedať, že by som si želal, aby tento príklad bol nasledovaný aj v iných prípadoch naprieč EÚ aj členskými štátmi, kde boli konflikty a taktiež straty na životoch a máme tam pohrešovaných a prijal by som si, aby toto bolo takým príkladom aj pre vyriešenie tejto situácie v tých turbulentných dobách, ktorý sú súčasťou minulosti mnohých členských štátov, vrátane môjho, vrátane Španielska, ako som povedal na Cypre veľakrát. My sme mali hroznú krvavú občanskú vojnu v 20. 30. rokov 20. storočia a bolo tam, boli tam 100 tisíce pohrešovaných osôb, ale tam sme nevideli taký prístup, ako máme teraz, alebo ako sme svedkami teraz. Komunity zareagovali na výzvy zo strany rodín, ohľadom spravodlivého zaobchádzania. Taktiež Európska únia to plne podporuje a taktiež naše rozpočtovanie musí, musí slúžiť tomuto účelu. Samozrejme, je to aj určitý politický aspekt, tam je tam naďalej a ten musí byť súčasťou našich rozhovorov po lete. Je to ďalšia strana toho nedor- súčasného uznesenia ohľadom tejto situácie. Naďalej budeme monitorovať situáciu v súvislosti s pohrešovanými. Na našej misii sme toho urobili veľa podľa najlepšieho svedomia a schopností. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu rozpočtového charakteru budeme diskutovať o správe ohľadom Všeobecného rozpočtu Európskej únie pre finančný rok 2019, všetky okruhy. A k tomu sa vyjadrí náš spravodajca na túto tému. Potom dostanú priestor aj spravodajcovia, tými spravodajcovia. Spravodajcom je pán Chryzogonos. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Európska únia sa nachádza v kritickej fáze, čo sa týka vývoja európskeho projektu. Narastajúce migračné tlaky v stredozemnom mori v kombinácii s klesajúcou ochranou základných práv. Toto sú zásadné výzvy pre Európsku úniu a taktiež pre jej členské štáty. Tieto výzvy musíme riešiť spoločne, spoločné spolupráce, aby sme účinne posilnili základné hodnoty a princípy Európskej únie a taktiež musíme dokázať solidaritu a podporu spravodlivosti, integrite a súdržnosti v EÚ. Dobre fungujúci európsky priestor e, bezpečnosti, slobody a spravodlivosti je predpokladom pre boj proti kriminalite a korupcii a zaručuje taktiež bezpečnosť a riadnu implementáciu základných práv v rámci EÚ. Výsledkom tohto úroveň finančných zdrojov, ktoré sú určené na tieto oblasti európskeho rozpočtu, tu pre nadchádzajúcu budúcnosť e, musia byť zobraté do úvahy a komisia vytvorí stály a udržateľný mechanizmus na e, financovanie krokov súvisiacich s bezpečnosťou a migráciou a v tomto zmysle navýšenie o asi 7 e, záväzkov pre okruh 3 občianstvo a bezpečnosť pre rok 2019. Toto je krok správnym smerom a síce je to z 3,5 miliardy eur v roku 2018 na 3,73 miliardy eur pre rok 2019. A rovnaká vec platí, čo sa týka navýšenia e, záväzkov na 10 miliard eur e, z roku 2018 a viac než 11 miliard eur v roku 2019 a taktiež, čo sa týka platieb e, v prípade okruhu 4 Globálna Európa. taktiež plné využívanie nepridelenej e, marže v rámci okruhu 4 a pridelenie viac než 1 miliardy eur z globálnej e, marže pre záväzky, tak aby sme posilnili aspekt humanitárnej pomoci v rámci e, nástroja pre susedstvo. Toto taktiež vidíme pozitívne. Okrem toho, veľký nárast financovania e, migrácie, integrácie a azylu o viac než 400 miliónov eur, tak aby sa financovala nová dublinská legislatíva a taktiež obalka 175 miliónov eur, ktoré boli požiadané pre e, Grécko po tom, čo e, ukonč, sa ukončila ukončí v januári 2019 platnosť doterajšieho nástroja. Taktiež vnímame ako pozitívny vývoj a taktiež 1,45 miliardy eur je e, súčasti európskeho rozpočtu a má financovať e, utečencov v Turecku a taktiež 560 miliónov eur je tam zarátaných na riešenie sírskej krízy a vzhľadom na prebiehajúce zhoršovanie stavu základných práv, slobôd a princípov právneho štátu a taktiež nezávislosť súdnictva v Turecku, európske inštitúcie budú účinne monitorovať riadne pridelovanie implementáciu spomínaných e, finančných e, zdrojov. A taktiež redukcia záväzkov pre Turecko v súvislosti s nástrojom e, predprístupovej pomoci o 253 miliónov eur e, v porovnaní so strategickým dokumentom. Toto vítame. Okrem toho úroveň financovania Európskej agentúry na podporu azylu. E, tak toto taktiež bude uvítané a rovnako tak e, nárast o 16 administratívnych výdavkov. Toto má pokryť nové úlohy sekretariátu E, Európskeho výboru pre ochranu údajov a taktiež sú tam dodatočné úlohy v súvislosti s novými pravidlami na ochranu údajov v európskej inštitúcii a taktiež v súvislosti s monitorovaním a zaručením plnenia e, nových pravidiel pre e, agentúry, ktoré boli predtým súčasťou tretieho piliera. Taktiež je treba povedať, že bohužiaľ toto nie je pravda v prípade Európskej agentúry pre operatívny manažment eh, veľkoškálových IT systémov v oblasti bezpečnosti, eh, slobody a spravodlivosti, eh, tzv. EU LISA. Toto bude napravené. V roku 2019 nás očaká veľmi ťažký rok pre EU LISA, keďže tam narastie počet ich úloh potrebujeme príslušný rozpočet. Očakáva sa, že roku 2019 bude EULISA potrebovať riadne navýšenie svojich zdrojov, aby mohli plniť úlohy v rámci svojho nového mandátu. Na druhej strane vytvorenie rozpočtu 4,9 eh, milióna eh, eur pre eh, Európsky úrad verejného prokurátora E, toto je pozitívny krok. Tento nový úrad bude môcť cezhraničným spôsobom rýchlo konať bez toho, že by si to vyžadovalo dlhé postupy súdnej spolupráce. A toto a cieľom tohto úradu bude bojovať proti ilegálnemu zisku, ktoré potom financujú kriminálne gengy, ktoré obchádzajú európske národné pravidlá. Toto malo viesť k lepšiemu e, k lepšiemu, lepšie možnosti stíhania, taktiež by to malo nám získať nové e, príjmy. Bohužiaľ, v roku 2019 e, dôjde k finančným a personálnym škrtom, vrátane úrovne záväzkov pre vrátane programu pre spravodlivosť o 2,5 milióna eur. Súčasný návrh Komisie pre financovanie Eurojustu pre roky 2020 až 2027, teda v rámci nového finan- viazočného finančného rámca, to financovanie vyzerá byť nedostačujúce, keďže to predstavuje škrt každoročne asi o 15 teda v porovnaní s rokom 2018. V tomto kontexte je treba zdôrazniť, že toto je neudržateľné, keďže je to operatívny rast a nové politické priority v oblasti bezpečnosti a spravodlivosti v rámci EÚ. A nemali by sme ignorovať to, že bezpečnostné hrozby sa zintenzívnili a diverzifikovali v EÚ, a to v priebehu posledných rokov ako napríklad e, častejšie teroristické útoky, nové typy organizovaného zločinu a taktiež náraz miery kybernetickej kriminality. Eurojust, prepačte, pán Chryzogonos, povedali mi, aby som vám pripomenul, že máme naplánovaný čas 15.30 začína vypočutie, ešte ďalší dvaja členovia sa chcú vyjadriť, takže prosím rýchlejšie. Takže pôjdem rovno k záverom. Treba mať na zreteli, že predovšetkým v oblasti občianských práv a slobod E, treba posilniť jednotu európskych projektov a presadzovať základné zásady EU, teda ľudské práva, solidaritu, spoluprácu a demokraciu. Ďakujem za pozornosť. Ja vám ďakujem taktiež, že ste to zhrnuli a pomohli ste nám. A teraz ešte dvaja poslanci sa vyjadria. Nech sa páči. Pán Zdechovský, nech sa páči. Ďakujem za slovo. V prvom rade chcem poďakovať pánovi spravodajcovi za predložený návrh. Je škoda, že poprvýkrát, čo som tu v Európskom parlamente, naozaj nedošlo k nejakému efektívnemu e, stretnutiu e, tieňových spravodajcov s spravodajcom. Čiže až teraz sa dostal, dozvedáme nejaké veci, ktoré sa týkajú rozpočtu. Myslím, že to je určitá neúcta. Ja dúfam, že táto situácia vo veci takýchto dôležitých vecí ako rozpočtu, že toto sa už nikdy, nikdy nebude opakovať. Som rád, že sa zhodneme na zvýšení prostriedkov a je to absolútne dôležité pre fungovanie tejto oblasti a myslím, že to navýšenie, ktoré Európska komisia na rok 2019 navrhuje, tak pre Európsku úniu to nebude stačiť. Dúfam, že E, s novým viacročným finančným rámcom tento každoročný boj o financie na bezpečnosť a migráciu ustane. A že sa budeme môcť bližšie venovať otázka, otázke, ako efektívne využívať tie financie, aby sme boli schopní flexibilne reagovať na nadchádzajúce výzvy, o ktorých hovoril aj pán spravodajca. Prv, ale než toto nastane, musíme na rok 2019 zaručiť, že Európska únia bude schopná plniť svoje politiky v oblasti migrácie, a jej agentúry budú mať dosť peňazí aj personálu na efektívne fungovanie. Európska ľudová strana je teda nie len pre navýšenie alebo za navýšenie prostriedkom na migráciu, ale na posilnenie decentralizovaných agentúr ako je ASO, Europol, Eurojust a ďalších. Som rád, že rozpočet na budúci rok ráta s posilnením Fondu pre azyl, migráciu a integráciu tak aby dochádzalo k efektívnemu, efektívnejšiemu príjmaniu žiadateľov o azyl, respektíve narácanie ne, nezákonných migrantov. Takže ESF, tento fond je tiež veľmi dôležitý na potieranie nezákonnej migrácie, boj proti terorizmu, radikalizmu alebo cezhraničnému zločinu. Ich prepojenie a vyváženosť je zásadná vec pre bezpečnosť Európskej únie. Ďakujem za pozornosť. Pán predseda hovorí bez mikrofónu. Ďakujem za slovo, pán kolega. Ako tieňový spravodajca sa chcem vyjadriť práve k otázke mechanizmov flexibility v súvislosti s migráciou. Som rád, že toto je tiež zahrnuté do návrhu správy. Musím zdôrazniť, že v tomto ohľade, pokiaľ ide o EASO, je veľmi zásadnou vecou jeho nalité financovanie. Na druhej strane je mi ľúto, že rozpočet na Europol, ktorý je našou pravou rukou pri operačnej podpore v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a nezákonnou migráciou, tak proste nevidíme nejaké výrazné zlepšenie z hľadiska financií. Práve že naopak trpia nedostatkom prostriedkov. A dokonca o 8 miliónov klesol rozpočet Europolu v porovnaní s rokom 2018. Teda Otázka je, aký to bude mať potom dopad na konkrétne riešenie situácií v boji proti zločinnosti. Tým, že škrtáme prostriedky pre tieto dve významné agentúry, teda môže to mať následky z hľadiska efektívnosti. A tak dúfam, že sa podarí zagarantovať dostatok prostriedkov pre ne aj na ich fungovanie. Ďakujem. Pán Maminikis, ďakujem vám za vaše vyjadrenie. A určite sa očakávala diskusia k tomuto bodu. Nie je to jednoduchý bod, keď sa hodnotí Mm, rozpočtovanie na rok 2019 a ostáva len oznámiť, že dátum na prekladanie pozmeňujúcich návrhov, teda lehota je aj, teda je to 19. júl tohto roku o 17.00. Hej, to sa týka aj stanoviska, aj návrhu rozpočtu. Takže to je k tomuto bodu všetko. Ak nie ďalších vyjadrení, ďakujem vám. Takže skončili sme na čas túto tému a môžeme sa presunúť k ďalšiemu bodu. A teraz je to zase téma, ktorá mi leží na srdci. Politicky je to o vízach. A za to okolností som vo výbere Libe spravodajcom Čiže ide o vypočutie na tému vízový kódex a humanitárna víza. Dovolte, aby som pripomenul niečo k tomuto. O tejto téme sme už diskutovali mnohokrát. Takže nemusím nejak e, do detajlov všetko rozoberať. Ide o politiku, ktorá predstavuje kľúčový prvok v šengenskej oblasti. Ide hlavne o dve veci. Jednak samotný vízový kodex, a to je iniciatíva zo strany komisie, pred 4 rokmi, na začiatku tohto mandátu, rokovanie e, sa dostalo, alebo rokovania sa dostali do slepej uličky a boli pozastavené. A potom e, je tu ešte ďalšia téma, a to je správa z vlastnej iniciatívy, ktorá, o ktorú vlastne bolo požiadané zo strany výboru LIBE a téma je humanitárne víza. práve sa očakáva, že Európsky parlament sa k tomu nejak vyjadri, alebo že aspoň načutne nejakú e, právnu cestu, ako toto v rámci únie riešiť. Vieme, že tragicky prichádza o život veľký počet e, osôb. Aj prišiel už veľký počet osôb o život v rámci humanitárnej krízy. To, v tejto súvislosti musíme hovoriť o vydávaní víz a o ochrane hraníc. Od vtedy, čo boli prijaté súčasné opatrenia roku 2008. Teda to sa týka podmienky, podmienok a aj podmienok vydávania šengenských víz. E, teda vízový kódex teraz už platí a treba ho revidovať. Návrh, ktorým prišla komisia pred 4 rokmi, teda v roku 2014, a ja som spravodajcom pre túto otázku, takže tento výbor konzistentne, dôsledne pracuje na tejto téme, na tomto návrhu a je nám ľúto, že nebol dosiahnutý doteraz žiaden pokrok zo strany rady, aby sa uberala cestom ku kompromisu, ktorý navrhol tento Európsky parlament. A komisia prišla s určitým návrhom verzi, teda úpravy zového kódexu. A náš parlament, ale čali nezaujíma alebo neochote rady. A z tejto, v tejto iniciatíve chceme navrhnúť alternatívne riešenia, ktoré by mohli byť priateľné, aby sa mohla riešiť tá situácia s nešťastnými situáciami, kedy dochádza k veľkým stratám na životoch v Stredomorí. Vieme, že mnoho osôb sa snaží nejakým spôsobom sa dostať ku vonkajším hraniciam Európskej únie. A začneme teda toto zasadnúť, túto schôdzu na tému vízový kódex. Vypočujeme si predovšetkým teda názory nasledovných e, rečníkov. Ja sa vydrím ako spravodajca a potom odoznejú vystúpenia zo strany inštitúcií EU, teda aj z rady, aj z komisie. Za radu to bude Karl August Lux, ktorý vedie e, teda výzovú pracovnú skupinu počas rakúskeho predsedníctva a povie nám niečo o aktuálnej situácii e, na rade. A potom sa vyjadri aj pani Jolanda Gallego Casilla Grau, ktorá vedie útvar vízovej politiky a bezpečnosti dokumentov na Európskej komisii. A potom sú tu ešte ďalší aktéry, ktorí sa pripoja. Dovolte, aby som uviedol tému tak stručne, ako len budem vedieť. Takže máme celý rad dokumentov, e, ktoré, na ktorých sme pracovali za posledné 4 roky a pokúsim sa to zhrnúť Poprvé, je tu explicitne explicitne vyjadrená ľútosť nad tým, že sa nám nepodarilo úspešne završiť eh, našu prácu v tomto smere. A teraz prišiel ten pravý čas, aby sme toto jasne povedali, že nie len je nám ľúto, ale zároveň vyjadrujeme aj určité obavy a nespokojnosť tým, že toto úsilie, ktoré stalo mnoho času, vlastne nevedlo nikam. Tá predstava je tu taká, že kým komisia prišla s určitou iniciatívou, aby sa uľahčilo udelovanie víz, aby to bolo aj lacnejšie, aby sa pri legitímnych e, dôvodoch udelili víza na vstup do e, teritoria EÚ. Predsa sa to neudialo. Práve naopak, pri uvažovaní o týchto otázkach e, sa to dostalo mimo celého tohoto zamerania, akoby na vedľajšiu kolaj a celá tá pôvodná myšlienka uľahčiť E, udelenie víz osobám pre odôvodnené e, dôvody, napríklad e, pri odborných návštevách alebo pri obchodných návštevách a podobne. Takže išlo o myšlienku zjednodušiť, ale nič sa takéhoto neprediskutovávalo. Stále sa len hovorí o bezpečnosti, o bezpečnosti, o bezpečnosti, na rade teda. A to je polutovanie polutovanie hodná záležitosť. A je to zároveň aj sklamanie, že sa nám nepodarilo splniť to, čo sme si vytýčili ako ten základný cieľ, teda uľahčiť udelovanie víz pri legitimných podmienkach alebo účeloch. A z hľadiska praktického toto by sa už bolo malo riešiť. Členský štát môže mm, povedzme, rozhodnúť o týchto podmienkach, pri ktorých sa takéto aspekty majú zohľadňovať. To samozrejme ostáva stále dôležité, ale sú tu e, otázky, ktoré by mali umožniť miliónom ľudí vstupovať na územie Európskej únie. A v Vysokom kódexe sú veľmi presne vytýčené tieto jednotlivé body a ekonomické odvetia, pre ktoré to platí. Čiže aj priemysel, alebo profesie a tak ďalej. A týka sa to viacerých regiónov v Európe, aj môjho regiónu, ktorý do veľkej miery závisí od cestovného ruchu, treba z Kanárske ostrovy. Čiže otázka uľahčenia udelovania víz. Samozrejme sa to hlavne pretraktovalo z hľadiska bezpečnosti, ochrany pred e, nežadúcou migráciou. A väčšinou sa hovorí o migrácii, o boji proti terorizmu, o vnútornej bezpečnosti a väčšinou sa zahmlieva celá situácia. Je tam tak, taký akoby zmetok, Čiže ako zvládať migráciu na jednej strane a potom aspekt boja proti terorizmu. Ale prevencia migrácie neznamená to isté ako prevencia terorizmu. Takže dostávame sa k prvému bodu a ten bol povinný. Hej? Ale celkovo tá predstava je v tom, že by sme mali niečo urobiť v záujme vízovej politiky. Ale treba urobiť aj korekcie z hľadiska ekonomickej situácie a migrácie. Také to má dôsledky pre členské štáty. Hovorilo sa o politike readmisie a komisia pripúšťa, že vízový kódex nebol vytvorený preto, aby sa práve v tomto smere mohlo tlačiť na osoby z tretich krajín pri vydelovaní víz. Proste sa stanovili jasné podmienky, a práve, že aspekt migrácie treba riešiť e, v súčasnom politickom kontexte. A k tomuto bodu chcem ešte povedať, že nemáme nejaké jasné dôkazy o tom, ako vízová politika môže ovplyvniť e, lepšiu spoluprácu s tretimi krajinami, pokiaľ je o readmisie napríklad. Okrem toho, aspekt tretich krajín v tejto otázke, že tam chýbajú lepšie usmernenia. A hovorí sa aj o nejakých nových postupoch, ktoré by sa mali začať uplatňovať v nastávajúcich mesiacoch. A určite, že máme stále ešte veľký záujem o to, aby sme sa dokázali posunúť vpred ešte do konca mandátu súčasného Európskeho parlamentu. A verím, že rakúske predsedníctvo k tomu prispieje, lebo ako nakoniec aj včera sa vydrel pán minister spravodlivosti Rakúska, toto bude vlastne posledné rotujúce predsedníctvo, ktoré v plnej miere z hľadiska legislatívneho v rámci mandátu bude pracovať e, naplno a ešte vlastne plné obdobie a potom už budúci rok, povedzme si to jasne, na jednej strane sa budeme sústreďovať na viacročný finančný rámec a po druhé, nebude to nakoniec plný polrok legislatívnej práce, pretože už budú za dverami čakať voľby koncom, marca, pardon, koncom maja 2019. Takže vlastne všetci poslanci Európskeho parlamentu sa budú ponáhľať za svojimi voličmi a budú sa sústreďovať na politické a volebné rozmery svojej práce. Ale aj tak je tu ešte stále dostatok času na to, aby sme mohli niečo urobiť ako zákonodarcovia. Čiže máme vytvárať zákony tu v tomto parlamente. Sme predsa zákonodárny orgán. A chcel by som pripomenúť rakúskému predsednícu, že ešte stále je tu tá posledná šanca, aby sa to udialo. A sme pripravení aj na kompromisy, aby táto legislatíva nakoniec e, uzrela svetlo sveta. A Nakoniec sa trápime s tým už 4 roky. Takže sú tu aspekty, ktoré predstavujú veľmi aktuálne témy z hľadiska vizového kódu. A verím, že rakúske predsedníctvo sa k tomu vyjadrí a pán Karl August Lux ako predseda eh, pracovnej skupiny pre víza. Máte slovo. Ja, Vážený pán spravodajca, dámy a páni. Prebrali sme tému, eh, o ktorej už ako hovoril aj pán spravodajca, tému, ktorá je predmetom rokovania už pomerne dlho, eh, najmä čo sa týka jej pôsobnosti a chcem vás uistiť, že rakúske predsedníctvo má v úmysle e, dokončiť celý tento víza kodex e, čo najskôr. Rozhodne teda e, tak, tak skôr, ako toho bude možné. Je nám jasné, že už nie je veľa času, ktorý bol k dispozícii a vieme, že to, ten, ten, ten termín, ktorý máme, je pomerne obmedzený. 14. marca tohoto roka Bulharské predsedníctvo predložilo návrh, ktorý už bol otvorený diskusiám. Dokázali sme sa zhodnúť na všeobecnom prístupe. na ktorý teraz máme konečne mandát na diskusie s parlamentom. Mandát je úzko zosúladený aj s návrhom Európskej komisie, ktorý považujeme za dobre vyvážený. Jeho celkovým cieľom je v prvom rade zabezpečiť to, aby sme mali otvorený kontinent, kontinent, ktorý je otvorený pre občanov tretich štátov, aby eh, vlastne mali eh, legálny, zjednodušený kanál, ktorým sa k nám môžu dostať a aby sme zároveň zjednodušili cestovanie pre nich tak, ako to len možné. Eh, keď vy hovoríte, že to je o turistoch, tak eh, plne súhlasím. Aj moja krajina naozaj veľmi závisí od eh, cestovného ruchu a, a preto, podobne ako aj mnoho ďalších členských štátov, eh, pozeráme na túto tému s veľkou mierou záujmu je samozrejme veľmi dôležité propagovať cestovný ruch, ale musíme si uvedomiť, že cestovanie môže mať aj iné rozmery. Zároveň musíme zabezpečiť aj to, že zachováme jednotlivé bezpečnostné štandardy pre občanov. A teda otázka je, čo všetko sa nachádza v našom návrhu. E, jedno z tých opatrení by malo uľahčovať alebo zjednodušovať ehm, viac vstupové víza alebo víza pre opakované vstupy pre uchádzačov. Chceme umožniť ľuďom, ktorí už majú víza, aby automaticky mohli získať vlastne dlhodobejšie víza, víza a to až e, na obdobie do 5 rokov. A to by sme im radi sprístupnili, alebo radi by sme im otvorili takúto možnosť. Myslíme si, že to je veľmi dôležitý nástroj, ktorý bude propagovať obchodné vzťahy a zároveň pomôže aj cestovnému ruchu. Um, ďalšie Ďalšie uľahčenie bolo, keby sme umožnili podávanie vízových žiadostí elektronicky. A to súvisí aj s procesom digitalizácie, ktoré by sme radi členským štátom ponúkli. Boli by sme radi, keby do budúcnosti uchádzači mali možnosť predkladať svoje žiadosti jednoduchšie, napríklad digitálne. Takýmto spôsobom by sme sa vysporiadali so zbytočnou byrokraciou papiermi zbytočným cestovaním. Takýmto spôsobom by uchádzači mohli predkladať svoje žiadosti v digitálnej podobe a myslím si, že by to celú situáciu pre nich podstatne zjednodušilo. Naposledy v roku 2006 to bolo stanovené, tento poplatok a medzi tým už máme na stole zvyš, návrh zvýši tento poplatok zo 60 na 80 eur. A keď si to prepočítate, tak grosso modo toto zvýšenie bude tam absolútne v podstate pokryté alebo vynaložené, takže sa vrátime do, roku, do situácie v roku 2006. Napriek tomu sa budeme snažiť. Je pre nás dôležité, aby príjmy boli urobené tak, aby sme mohli dať dispozície dostatok vybavenia personálu, tak aby žiadatelia mohli mať čo najpríjemnejší celý ten postup, ako je to možné. A toto je v Európe, kde sú vlády nutené šetriť. Vízová politika je centrálnym prvkom v rámci našich vzťahov k tretím krajinám a môžu byť taktiež pákov pre dosadnutie zmeny v iných oblastiach, ako napríklad v boji proti korupcii alebo o dobre, e, snahu o dobré riadenie alebo v oblasti návratov. Toto nie je nič nové, už celé roky. Máme tzv. dohodu o facilitácii víz s rôznymi tretími krajinami ktoré tam to bolo prepojené s ich vôľou brať si na svet svojich štátnych príslušníkov. A teraz v podstate ide len o implementáciu toho, čo už máme v rôznych dohodách s rôznymi tretimi krajinami. Dôkaz, že to funguje, je napríklad prípad Bangladešu. Tam boli masívne problémy pri navracaní štátnych príslušníkov Bangladešu. Mali sme tzv. Koreper Toolbox a tam členské štáty použili páku víz, otázky víz. To sme teda im predložili A tam samozrejme to funguje vynuancovanie. Nefunguje to tak, že niekto povie, že potrebuje vízum, ale to tam odstupňované. Sú tam rôzne otázky, rôzne inštancie, kto je za čo zodpovedný, takže samozrejme je to na úrovni eh, predovšetkým diplomatov. Tej úrovne sa to týka, ale taktiež sa tam plánuje zvýšenie vízových poplatkov a uľahčenie, ktoré prináša nový vízový kódex voči tretím krajinám. Tam sa to bude uplatňovať tak, aby eh, tam nebol nebola príliš veľká administratívna záťaž alebo byrokratická záťaž. Ako som povedal, prípad Bangladešu, tam sa to osvedčilo. Ďalšia vec, to sú podmienky pre zaobchádzanie s externými poskytovateľmi služieb. Tam je to teraz prísnejšie. Do budúcnosti sa plánuje, že aspoň Raz za rok sa budú robiť náhodilé kontroly pri poskytovateľov, u poskytovateľov služieb, budú tam jasné predpisy, aby sa zabránilo e, zneužívaniu. Malo by to teda fungovať ešte lepšie než doteraz, aby sa by sa vyhli takýmto prípadom. Ďalšia vec, ktorá je pre nás dôležitá, je zastúpenie Schengenu pravidlách jednotlivé e, štáty Schengenu môžu zastupovať jeden e, druhý. Môžem vám dať príklad Rakúska. Rakúsko má po celom svete 65 miest, kde sa vydávajú víza, máme tam vlastné konzuláty, ale taktiež spolupracujeme v rámci outsourcingu a takto máme ďalších dodatočných 300 miest, kde môžete podať žiadosť o vízum do Rakúska, keďže my sme malá krajina. A toto je veľmi vyvážená situácia, o ktorú sa tu snažíme. Chceme na tom pracovať do budúcnosti ešte viac. Chceme, aby všetky členské štáty sa trochu posnažili, chceme ich povzbudiť, aby tieto siete boli hustejšie a problematické podľa nás je, pokiaľ to bude povinné, tak ako to plánoval pôvodný návrh, Dobrým príkladom je napríklad Fidži, kde sa jednému štátu ťažilo tam zastupovať všetky ostatné a postupil až do takého bodu, kde vlastne zavrel svoj konzulát a tým pádom to pre tretie krajiny spôsobilo ešte horšiu situáciu, než to bolo predtým. Malé štáty musia skôr malé, ale aj veľké členské štáty musia si to všetko zvážiť, pretože samozrejme sú tam finančné aspekty, personálne aspekty, je treba k dispozícii nejakú budovu a obávame sa, že ako v prípade Fidži sa ukázalo, ale takých prípadov je viac. Takže toto môže viesť k problémom, pokiaľ už nebudeme my pánom situácie a celého postupu. Ako som povedal, vo všeobecnosti je návrh komisie vyvážený. Dá sa povedať, že rada do veľkej miery sa riadi návrhom komisie. Samozrejme, tak ako to vidíme aj v iných prípadoch, samozrejme, každá inštitúcia má iné stanovisko. Tu my máme samozrejme vôľu tom zmysle, že to chceme čo najrychlejšie ukončiť, dokončiť. Sme teda ochotní dospieť ku nejakému kompromisu a dokončiť to. Sme motivovaní začať medziinstitucionálne rokovanie s Európskou komisiou a parlamentom, aby sme tu uzavreli ešte za rakúskeho predsedníctva, ale či sa nám to podarí, to do veľkej miery závisí aj od vás, od Európskej komisie, ale aj od rady. My už sa tešíme na dobrú, konštruktívnu spoluprácu s vami. A teraz by som vám chcel poďakovať za pozornosť a teším sa na e, ďalšie diskusie. Ďakujem pekne. Ďakujem a my sa tiež tešíme na tieto rokovania e, na medziinstitucionálnej úrovni, na to, že to posuniete trochu vpred a na to, že sa nám podarí naplno využiť potenciál toho, čo je pred nami a tento, túto zložku dotiahnuť do konca. Vypočujeme teraz eh, pani Jolandu Gajego eh, z komisie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za to, že ste nás pozvali, pán predseda. Sme radi, že sme tu, ako už bolo spomenuté. Celkovo návrh komisie pre doplnenie vízového kódexu sa zameriava na zlepšenie operatívnych aspektov a celého vízového konania. Tento návrh prináša niekoľko užitočných prvkov z toho, čo komisia predstavila v roku 2014. Snažíme sa to zjednodušiť, celý tento proces. Vieme, že to je veľmi dôležité. Vydávať víza, mať flexibilné a zjednodušené procedúry pre uchádzačov a niekoľko príkladov takéhoto zjednodušenia je napríklad to, že komisia navrhuje bolo možné uchádzať sa o víza dlhodobo dopredu aby cestujúci mohli vlastne plánovať svoje cesty vopred. Je to 6 mesiacov na rozdiel od 3 mesiace a 9 mesiacov eh, pre eh, profesionálnych alebo teda pracovných cestujúcich, obchodných cestujúcich. Dostanú vlastne ľudia eh, rýchlejšie rozhodnutie o svojich vízach. Navrhujeme maximum 10 dní s tým, že je tu aj možnosť požiadať si o predloženie v individuálnych prípadoch, kde napríklad ehm, je nevyhnutné podrobnejšie preskúmať danú žiadosť o víza. To už bolo spomenuté, niekoľko nových prvkov sme tu doplnili v porovnaní s predchádzajúcimi návrhmi. E, sú tu tri. Jedno je navýšenie tých vízových poplatkov. A tam sme riešili obavy členských štátov, mali dostatok finančných zdrojov na to, aby dokázali spracovávať žiadosti o víza, ďalej jasnejšie harmonizované pravidlá o e, viac vstupových vízach, A tretí prvok bolo vlastne využitie e, tej možnosti, ktorú ponúka vízová politika. A toto predsedníctvo to už aj robilo, vlastne tak, aby sme vizovú politiku dokázali účinnejšie zapojiť do našej bilaterálnej e, politiky vonkajších vzťahov. Tu máme ale jasné, transparentné pravidlá v samotnom vízovom kódexe, ako to robiť. Čo sa týka finančných zdrojov, tu sa navrhuje, aby sme zvýšili celkový poplatok, ktorý Zatiaľ je stále rovnak, ako v roku 2006, malo by to byť 80 eur, myslíme si, že to je mierny nárast a je to stále menej ako napríklad to, čo si pýtajú iné turistické destinácie vo svete. Takýmito fondami by členské štáty mali zachovať adekvátnu úroveň personálu a poskytovať aj dobré služby uchádzačom o víza. Zároveň musíme zobrať do úvahy, že pre väčšinu cestujúcich je tento poplatok len jedna malá časť celkového nákladu cestovania a nemala by byť odstrašujúcim faktorom pre cestovanie do Európskej únie. Zároveň eh, by cestujúci mali mať možnosť využívať viac stupe víza, ktoré môžu byť platné až 5 rokov a mali sme tu mechanizmus, takúto kaskádu, kde sa za to malo postupne predlžovať a zvyšovať eh, podľa mm, korektného využitia predchádzajúcich víz. To vedie k úsporám tak pre uchádzačov o ako aj pre konzuláty a zároveň by to mohlo kompenzovať navýšenie toho poplatku, pretože pri viac vstupových vízach budete mať vlastne dlhodobejšie množstvo vstupov. Zároveň pre, pre dlžiteľov týchto viac vstupových víz to bude jednoduchšie mm, opakované alebo častejšie cestovanie do EÚ. Zároveň návrh sa snaží zabezpečiť, že naša spoločná vízová politika podporuje spoluprácu s tretimi krajinami, najmä čo sa týka readmisie neregulárnych migrantov. Boli tu aj e, výzvy e, na Európskej rade, aby sme využívali vízovú politiku účinnejšie v rámci spolupráce s tretimi krajinami, najmä špecificky v oblasti riadenia migrácie. Takže využívanie vízovej politiky pre tieto účely bude jeden z tých možných nástrojov pre podporu a zlepšenie takéto spolupráce. V tomto kontexte takisto komisia navrhuje to, aby sme tu zaviedli e, konkrétne podmienky pre spracovávanie víz, keď daná partnerská krajina nespolupracuje v rámci transparentného mechanizmu, ktorý je momentálne v schvalovaní medzi spolulegislatívzami, by sme to využívali ad hoc a používali by sme tento nástroj len pri jasných a jednoznačne definovaných kritériách. Tento prístup by mal možnosť na právo opätovne sa uchádzať o víza, respektíve získať víza zo strany cestujúcich. Komisia sa v zásade snaží zabezpečiť, aby šengenské víza mali jednoduchšie, bezpečnejšie, čo sa týka ekonomického rozmeru a uľahčenia cestovného ruchu. Komisia navrhuje, aby sme tu mali možnosť to vydávať na vonkajších hraniciach cez všeobecnú schému za predpokladu, že sa splnia nevyhnutné podmienky. A teda víza pre legitímnych cestujúcich by sa mali získať oveľa bezpečnejšie v e, bezpečnejšom prostredí a malo by to byť vnímané aj, e, v kontextu toho, že chceme, aby Európa bola atraktívna, bezpečná destinácia pre cestujúcich. Tešíme sa na diskusie s parlamentom a radou, aby sme čo najskôr schválili tento návrh. Rovnako a si mm, rovnako veríme, že tento návrh mohol byť schválený ešte počas tohoto mandátu a z našej strany sme ochotní k tomuto aj prispieť. Ďakujem pekne, pani Kajego. V mene komisie máme teraz ešte aj dotknutých eh, aktérov, ktorí majú záujem o túto tému, dostanú priestor v tom poradí, v akom sú usedení. Usedení začnem pra, od pra, po pravej ruke pani Mačado, ktorá zastupuje, Marta Mačado, ktorá zastupuje Ehm, zastupuje Združenie hotelov, ehm, kaviarní a reštaurácií. Je to vlastne zoskupenie ehm, vlastníkov z cestovného ruchu. Ďakujem pekne, pán predseda. Príjemné popoludne, vážení poslanci Európskeho parlamentu, vážení kolegovia. V prvom rade vám chcem poďakovať za to, že ste nás pozvali na toto dnešné vypočutie. Som tu aby som hovorila v mene jednej z európskych združení, ktorým je NET. NET je vlastne zastupuje 8 rôznych európskych združení, ktoré sú aktívne v cestovnom ruchu, ale čo cestovný ruch prináša Európe? E, dva, ročne je to 27 miliónov pracovných miest v Európskej únii. A je to najväčšia socioekonomická aktivita v Európskej únii. Zároveň ale aj fakt, že Európa dlhodobo stráca trhový podiel a očakávame, že bude naďalej strácať trhový podiel. V rokoch 15 a 16 e, medzárodné príjazdy cestovného ruchu boli od, od demotivované teroristickými útokmi, ale už minulý rok sme videli isté znaky obnovy. 8-percentný náraz sme zaznamenali pri medzinárodných turistických príjazdoch do Európy. Náš signál je, že ak potrebujeme revidovať vízový kódex, tak to robíme tak, aby sme prilákali turistov a podporili cestovný ruch. Ehm, samozrejme, návrh v roku 2014 Ehm, pri pohľade na ňo vidíme rôzne kontexty, keď sa pripravoval, než aké kontexty máme dnes. Samozrejme, musíme mať neustále na pamäti, že dopadová analýza z roku 2014 preukázala, že benefity toho, aby sme mali takéto vizové konanie, ehm, môžu e, vytvoriť e, vlastne 1,3 milióna ďalších pracovných miest. Takže výzva v roku 2018 je, ako zachovať tieto očakávané benefity a zároveň e, zabezpečiť bezpečnosť na čo najvyššej úrovni. Výsledky verejnej konzultácie komisie o vízových šengenských pravidlách, ktoré v podstate riešili takúto cestujúcu verejnosť, ukazujú, že 1% všetkých respondentov hovorí, že ich skúsenosti s vízovým šengenským procesom ich demotivujú, aby do Schengenu kedykoľvek znova cestovali. A to je práve dôvod, prečo potrebujeme vízové žiadosti, ktoré sú jednoduché, dostupné, jasné eh, a samozrejme aj splňajú všetky bezpečnostné štandardy a požiadavky ochrany hraníc. Rovnako vítame aj fakt, že Európska komisia predstavila revíziu tohoto kódexu pomerne rýchlo potom, ako bol stiahnutý a samozrejme vítame všetky administratívne bremená, ktoré boli aj e, redukované. Počuli sme niekoľko príkladov, pre nás je dôležité, aby rozhodnutie o e, vlastne e, udelení víz bolo urobené za 10 dní a nie za 15, aby cestujúci mohli plánovať svoje cesty viac, včasnejšie a interviu. E, memorandum špecifikuje, že moderné komunikačné prostriedky sú možné, namiesto toho, aby sme zavezovali ľudí, že musia priznať konzulát. Ale pre nás článok 21.8 by mal tiež e, rovnako potom odkomunikovať ten istý princíp. Rovnako sme spokojní, ako sme si práve mohli vypočuť, že je možné uchádzať sa o víza na vonkajšej hranici, to propaguje cestovný ruch, ale samozrejme aj to musíme robiť pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných opatrení, ktoré musia byť zohľadené. Zároveň tu máme samozrejme ešte ale niekoľko obáv, najmä, ktoré sa týkajú výz na opakovaný vstup. Potrebujeme maximálne využívať takéto viacstupové výzva, ale kaskadový systém, ktorý navrhuje komisia, má niektoré negatíva. Jedným z nich je, že sa ťažko chápe cestujúcim, keď sa budú čítať. Ehm, ďalej, veľmi obmedzený počet turistov by v podstate splňalo už len to prvé kritérium. A preto to, čo by sme navrhli, je to, aby MIV e, mohli byť vlastne e, e, pridelené cestujúcemu, ktorý mal v dvoročnom období dvakrát pridelené víza. Čo sa týka ďalších podporných dokumentov, mimo vo všeobecnosti si myslíme, že by mali byť nejaké, nejakým spôsobom harmonizované. Máme tu samozrejme špecifickú pozíciu, ktorá sa týka skupinového ubytovania. Pre hotely sú tu prípady, keď ich rezervácie sú rušené Ehm, prípadne nám ehm, zákazníci neprídu, respektíve používajú falošné údaje na kreditných kartách. Pre tour operátorov je to skutočný problém, pretože nemôžu takýmto spôsobom zabezpečiť hotelovú rezerváciu bez toho, aby sme poznali počet skupín ehm, počet ľudí v skupine, ale závisí to aj od celkového počtu udelených víz. Takže žiadna rezervácia hotela nie je možná, ak víza nie sú udelené, ale víza um, um, musia byť uvedené čo najskôr. A preto e, vyzývame, aby to bola väčšia flexibilita v tomto konkrétnom prípade a či už dôkaz o zabezpečenom ubytovaní alebo dôkaz o adekvátnych prostriedkoch pre pokrytie pobytu alebo pokrytie, e, potvrdenie od operátora alebo od miestneho agenta o tom, že ubytovanie danej osoby je zabezpečené, to by mohlo byť takýmto sprievodným dokumentom. Predstavovali by to aj revíziu článku 41b a príslušných príloh Ďalej, čo sa týka nákladov, máme tu aj niektoré obavy, ktoré sa týkajú um, poplatkov, najmä čo sa týka mladistvých, 12-ročných a mladších, najmä keď prichádza rodina, tak v takomto prípade sú tie náklady mm, kumulatívne vyššie. Veľmi dobre vieme, že aká je pozícia členských štátov, ak oni hovoria, že administratívne náklady treba pokryť um, a takisto, že aj dlhodobo nemáme aktualizované tieto sadzby. V každom prípade je to trochu zraký pohľad, pretože E, ekonomické aktivity e, občanov tretich štátov, ktorí navštevujú európske e, mesta alebo krajiny, sú 2% celkového HDP a my by sme to mali vnímať ako investíciu. Ale čo nás skutočne znepokojuje, sú všetky tie ostatné náklady, ktoré sú spojené s celkovým vízovým konaním. Najmä je to napríklad zdravotné poistenie, náklady na získanie podpornej dokumentácie, cest, náklady na cestovanie na konzulát, e, biometrické údaje a tak ďalej. To všetko vnímame ako jedno z tých najväčších bremien pre turistov. Nemusím ani spomínať to, že ľudia niekedy si musia zobrať voľno, aby to všetko dokázali vybaviť. Takže našim návrhom v tomto smere je, aby sme jednak buď nezvyšovali e, poplatky za víza, alebo každá revízia poplatku za víza by bola kompenzovaná inými nákladmi, zniženými nákladom. Napríklad, aby tu bola možnosť predkladať e, e, vízové žiadosti v iných konzulátoch EÚ. Samozrejme, vítame konzulárnu spoluprácu a veľmi dobre vieme, že externí poskytovateľia služieb sa stále častejšie používajú, ale aj napriek tomu by bolo vítané, ak by cestujúci mali aj väčšie možnosti v tomto smere. Takže posledná poznámka. Radi by sme povedali, že plná digitalizácia vízového procesu je naozaj akutná a všímame si, že predkladanie vízových žiadostí a vydávanie tých vízových nalepiek stále ešte pretrváva v papierovej podobe. Samozrejme, interoperabilita systémov je v tomto smere dôležitá a nevyhnutná. A veľmi dobre vieme, že už teraz pracujete na tejto téme ale tieto procesy by mali kráčať ruka v ruke, no a e, vonkajší alebo externí poskytovateľe služieb, tí budú ďalej využívaní cestujúcimi, ako sme už aj hovorili, ak budú mať oni o tieto služby záujem, ale ich existencia by nemala byť odôvodnením preto, aby členské štáty neboli adekvátne zastúpené v tretich štátoch a myslím si, že ten poplatok by mal zostať nízky. V opačnom prípade bude demotivovať cestujúcich, aby prichádzali do Schengenu. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem. Toto bol pohľad e, zo sektora cestovného ruchu. To je samozrejme e, legitímne, že sa očakáva od nás, že splníme, čo je potrebné, aby sme trochu zjednodušili tie ťažkopádne postupy, ktoré momentálne platia, pokiaľ sa uchádzate o vízum na vstup e, na územie EÚ. A teraz sa vyjadria tzv. externí poskytovateľia služieb. Máme tu pána Krisa Dixa, ktorý nám vysvetlí svoj pohľad na túto záležitosť. Ďakujem, pán spravodajca. Rád by som poďakoval Európskemu parlamentu za to, že pozvali našu organizáciu na toto vypočutie, aby sme sa vyjadrili ohľadom otázky outsourcingu. Naša organizácia je dobre známa rôznym vládam. A Uvi Kakari, ktorý je našim CEO, vymyslel v podstate tento koncept outsourcovania v roku 2001. Vieme, ako sa od tej doby zmenili eh, príslušné služby. FS Global má klientov v podobe 59 vlád, taktiež sme aktívni vo viac než 130 krajinách. Máme mnohé e, centra pre udelovanie víz a taktiež máme veľký podiel na trhu, ale nedržíme monopol. Skutočne je veľká konkurencia v našom biznise, sú tam mnohé E, spoločnosti, ktoré sú veľmi aktívne a tým pádom môžeme stále zlepšovať, a musíme stále zlepšovať naše služby voči našim klientom, vládam, ktorým slúžime. A tomu sme aj veľmi radi. Ale outsourcovanie vízového procesu je občas zle pochopené. A preto by som chcela stručne vysvetliť celú tú koncepciu. A potom vysvetlím rôzne zlepšenia, ktoré outsourcing priniesol vízovému procesu pre vlády aj pre žiadateľov o vízum. A na záver to uzavriem tak, že prednesiem určité návrhy ohľadom toho, ako zlepšiť situáciu, aby podmienky boli ešte lepšie, aby sme mohli poskytovať lepšie služby žiadateľom o vízum. Na ovod chcem pripomenúť, čo to je outsourcovanie víz, aby som rozptýlil nejaké nepochopenie. Outsourcovanie víz neznamená, že by v podstate súkromné spoločnosti mali právo udelovať víza. Toto právo má naďalej konzulát. My nemáme absolútne žiadny vplyv na vízové rozhodnutie. Úloha externého poskytovateľa služieb je obmedzená na určité administratívne úkony, ako napríklad zozbieranie žiadostí, organizovanie obsahu, zaslanie balíčka na konzulát. Konzulát potom preskúma tú žiadosť, padne rozhodnutie, e, požiada sa o pasy a potom sa tá žiadosť vráti žiadateľovi. Samozrejme, celý ten postup monitorujú vlády a my chceme, aby toto monitorovanie bolo ešte intenzívnejšie. Náš biznis vychádza z dôvery a my Túto dôveru nechceme zničiť, pretože tá bola budovaná v priebehu celých rokov medzi nami a vládou a preto vítame, že Európska únia chce stanoviť ešte prísnejšie minimálne štandardy. Druhá vec. Čo týka outsourcingu, tak toto je dobrým riešením, pokiaľ vláda chce zlepšiť vízové služby v tomto ťažkom prostredí. Nebudem hovoriť o konkrétnych problémoch, pretože všetci poznáte, ako napríklad, že stále z globálneho pohľadu viac žiadosti o vízum, sú tu bezpečnostné e, aspekty a obmedzenia, ktoré vedú k novým nákladom a taktiež mnohé vlády čelia rozpočtovým obmedzeniam. Pokiaľ sa tieto služby outsourcujú, tak e, môžeme sa prispôsobiť dopytu, pretože my závisíme samozrejme od toho, e, koľko žiadateľov o azyl, e, pardon, o vízum e, zaplatí príslušný poplatok. Potom je, sa dá takto investovať viac do poskytovaných služieb. Taktiež môžeme prispôsobiť náš personál tomu, koľko očakávame žiadosti o vízu. Môžeme reagovať na fluktuáciu počtu žiadostí. Máme tu rôzne sezónne žiadosti a konzuláty nie vždy sú schopné takýmto flexibilným spôsobom reagovať. A táto adaptibilita v podstate odstraňuje dlhé čakacie časy, e, ktoré sme videli na konzulátoch. E, Často tam ľudia stáli v podstate od skorého rána, taktiež e, tam sa účtovali neprimerane vysoké ceny a často niektoré poplatky v podstate boli účtované iba teoreticky, e, to bolo zadarmo, pretože tieto peniaze sa e, platili už niekde na ulici mimo konzulátu. Takže outsourcing môže zaručiť zlepšené podmienky, e, vyhnete sa dlhému stániu v rade, konzuláty už nemajú túto záťaž, nemusia robí tieto rutinné administratívne úkony. To znamená, že môžu svoj čas využiť tým, že sa budú zaoberať vyšším počtom žiadostí a že tam bude e, menší časový posun, predovšetkým e, v nejakom e, období, kedy tých žiadostí veľa. Taktiež je tam zaručené, že v podstate za krátke obdobie ten proces bude ukončený. Ja keď som bol na začiatku tisícročia v Indii, tak sme videli, že v podstate žiadatelia o vízum dostali ešte v rovnaký deň reakciu, ako zažia- rovnaký deň ako zažiadali o vízum. A čo mnohí ale pri týchto žiadostiach museli cestovať dlho vlakom alebo čakať na horúcom slnku Takže tam skutočne sa tie podmienky veľmi zlepšili. Teraz napríklad poskytujeme aj služby cestovného ruchu rôznym žiadateľom v určitých oblastiach a taktiež zaručíme dobre pri e, podmienky pre ich návštevu. Situácia je lepšia než kedy v minulosti. Postup je pre týchto prežiadateľov menej náročný a taktiež je teraz zvýšený dopyt po tom, čo e, bol, bol vízový postup outsourcovaný. Teraz na záver Chcem povedať, že chceme naďalej rozširovať a zlepšovať služby, tak aby to bolo v prospech žiadateľov o vízum a preto potrebujeme flexibilný právny rámec a zároveň potrebujeme prísne štandardy, aby sme mohli udržiavať a zlepšovať eh, kvalitu poskytovaných služieb. Európsky právny rámec na reguláciu outsourcingu je pre všetkých užitočný, pretože chráni žiadateľov o vízum, vlády a taktiež externých poskytovateľov služieb tým, že im dáva pre ich aktivity právnu istotu. Táto regulácia musí byť dostatočne flexibilná, aby sa mohla prispôsobiť novým technológiám a novým potrebám. Taktiež členské štáty Schengenu by mali využiť tieto zmeny a využiť ich na e, podporu cestovného ruchu, rastu a e, taktiež hospodárskych aspektov. Vizový kódex bol schválený, keď sa ešte len začalo toto outsourcovanie a od tej doby vlády a externí poskytovateľe služieb sa naučili spolupracovať, stali sa partnermi, ktorí pracujú na rôznych riešeniach, aby, dos- aby reagovali na výzvy v tejto oblasti. A my vítame návrhy, ktoré navrhu, návrhy ohľadom zmien zo strany Európskej komisie. Myslíme si, že text sa dá ešte viacej zlepšiť, tak aby sa externým poskytovateľom služieb umožnilo poskytovať žiadateľom ešte lepšie služby. Napríklad je tam zmena ohľadom otvorenia satelitných centier na žiadosť o vízum, kde nie je žiadne zastúpenie členského štátu. Toto by bolo skutočne veľké zlepšenie v rámci služieb poskytovaných žiadateľov želetelom, ale bohužiaľ sú tam vysoké náklady a netýkalo by sa to e, veľa osôb, keďže by tam boli samozrejme biometrické e, prístroje, e, potrebné personál a tak ďalej. Takže navrhujeme, aby sa toto vzťahovalo skôr na mestá, kde nie sú konzuláty, nielen krajiny. Toto by umožnilo žiadateľom sa lepšie dostať k týmto službám. A tuto sa dostávame k širšiemu problému obmedzenia služobných poplatkov na polovicu vízového poplatku. Nie je jasné, či toto zahrňa obchodnú daň alebo nie. A vítame nové ustanovenie, že tento strop je určený ešte pred zdanením a že sa k tomu môže pripočítať ešte nejaká miestna daň do ľubovoľnej e, výšky. Taktiež sme, chcem povedať, že naši zákazníci sú spokojní s našimi e, službami a nikdy e, tie poplatky v podstate neboli problémom, keďže zákazníci sú ochotní zaplatiť si za dobré služby a dokonca mnohí sa vyjadrujú v tom zmysle, že tie poplatky sú dosť nízke a čo je ešte dôležité pre žiadateľov a pre vlády? Kvalita služieb poskytovaných externým poskytovateľmi služieb. Taktiež e, vítame monitorovanie zo strany členských štátov Schengenu. Máme tu napríklad prílohu 10. My by sme tam uvítali ešte prísnejšie štandardy pre spoločnosti našej oblasti tak, aby sa zaručili e, dobré služby bez skrytých nákladov. Na záver by som vás chcel uistiť, že VFS Global si je plne vedomý, že vývoj v oblasti outsourcovania bude závisieť od kvality služieb, ktoré sú poskytované a budeme robiť všetko, čo v našich silách, aby sme naďalej pokračovali v tejto vysokej úrovni služieb, budeme naďalej pracovať na inovácii a investovať do týchto postupov, aby sme zaručili, e, že vlády aj naši klienti budú e, mať v dispozícii lepšie služby už zajtra a to predovšetkým s prehľadnutím k digitálnym riešeniam. Ďakujem za váš príspevok do diskusie. A teraz ďalší rečník, pán Tim Springett, ktorý zastupuje asociáciu spoločenstva majiteľov lodí v Európe. Ďakujem, pán predseda, som veľmi vďačný za to, že môžem sa vyjadriť v tomto vypočutia. Že budem hovoriť eh, za eh, sociálny výbor Združenia vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva. Zavariavame sa len na posádky lodí, avšak vychádzajúc aj z dohody so sociálnymi partnermi, konkrétne s Európskou federáciou pracovníkov v doprave, ktorá eh, reprezentuje európskych náborníkov. Teda ja tu reprezentujem zároveň taký všeobecný pohľad v súvislosti s našimi sociálnymi partnermi. Naše dve organizácie spolu aj s Medzinárodnou eh, komorou lodnej dopravy a s Medzinárodnou federáciou pracovníkov v doprave, ktorá eh, zastupuje aj záujmy vlastníkov lodi, aj záujmy námorníkov na globálnej úrovni. Konzultujeme, a konzultovali sme aj s komisiou začiatkom tohto roka a odvíjali sme sa teda od eh, toho, čo bolo publikované 14. marca. Asi 90 viditeľného obchodu E, realizujú obchodné lode a využívajú prístavy po celom svete. Prístavy EÚ patria medzi najfrekventovanejšie vo svete a vlastne sú aj sídlom, kde e, tisíce námorníkov nastupujú na loď alebo odchádzajú, teda opúšťajú loď. A preto je nesmierne dôležité zabezpečiť pre nich e, tieto možnosti voľného, teda možnosti odchodu z lode. A ich účasť a zapojenie sa do týchto aktivít je veľmi dôležité pre svetový obchod. Pokiaľ ide o rizikový profil námorníkov, tak ten je veľmi nízky z hľadiska rizika pridelovaní víz. Často e, pôsobia na tzv. Trumpových lodiach, ktoré nemajú pravidelný cestovný poriadok, tak povediac. A to znamená, že tento typ dopravy treba eh, organizovať v krátkom časovom horizonte a preto je potom potrebné aj víza spracovávať vo veľmi krátkom časovom horizonte. A eh, náborníci z tretích krajín však eh, sa naražajú na vážne praktické ťažkosti pri získavaní víz, pri vstupe, pri opätovnom vstupe alebo pri tranzite cez Schengen cez krajiny Schengenu, pretože tam aj výklad pravidel býva dosť neznačný a preto návrh revízie vízového kódexu poskytuje priestor na vylepšenie súčasných podmienok a malo by to byť vlastne aj v záujme prosperity na všetkých. Vítame zahrnutie definície námorníkov v článku 2 odsek 12 a toto by malo zabezpečiť, že žiaden námorník už vlastne neprepadne cez túto nežiadúcu sieť. A článok 9 e, e, umožňuje rozšíriť e, dobu žiadať, žiadosti až na 9 mesiacov oproti teda tej dobe, nakedy sa žiadajú tie víza. Samozrejme, toto súvisia so špecifickými pracovnými podmienkami, ktoré námorníci majú. A vítame aj pozmeňujúci návrh článku 23, ktorý zníži celkovú dobu spracovávania žiadostí z 15 na 10 dní. Toto určite bude na prospech e, námorníkov pri ich ceste e, do e, šengenskej oblasti, keď chcú nastúpiť na loď. Veľmi dôležitá otázka, pokiaľ ide o námorníkov, je práve dostupnosť viacnásobných víz priamo v krajine pôvodu na konzulátoch alebo vyslanectvách pretože jednorazové víza sú značne náročné, keď chcú nám námorníci navstúpiť na rode alebo vystúpiť z lode v šengenskej oblasti. Článok 9 práve uznáva, že viacnásobné víza sú v záujme tých čestujúcich, ktorí prichádzajú často alebo pravidelne a je to výhodné aj pre konzuláty daných členských štátov. Podľa súčasných pravidel z roku 2009, to čo stanovuje vízový kódex, tak som víza budú vydané, alebo musia byť vydané, ale článok 24 práve je, poukazuje na určitú regresiu pre námorníkov a toto vedie k obavám. Konkrétne predovšetkým článok 24 odsek 2a zavádza kaskádový systém, ktorý má určiť, či niekto má nárok na viacnásobné víza. A keď niekto už použil trikrát víza za posledné dva roky, tak potom už e, mnohí toto nesplňajú, tí námorníci. Ak je niekto 8 mesiacov na mori a potom 4 mesiace má dovolenku, prvnež nastúpi znova na ďalšiu cestu, tak pri najlepšom má príležitosť získať iba dvakrát vízia v priebehu dvoch rokov. Preto teda spolu s pani Mačádo, aj my by sme boli radi, aby sa upravil odsek 2a, aby kritériá na vstup pre kaskádový typ sa zmenil e, na dva, dvakrát vydané víza v období dvoch rokov. Pokiaľ je o článok 24.2c, tam tieto viacnásobné víza môžu byť vydané osobám, o ktorých tu je reč. Konkrétny odkaz na námorníkov tu bol odstránený, odňatý a vidíme tu odôvodnenie. V podstate nič sa tu vlastne nevysvetlilo, prečo bolo odňaté toto právo námorníkom. Prečo namiesto must je tam may, čiže namiesto musia byť vydané, môžu byť vydané. Takže toto by sme boli radi, keby sa vrátilo tam, kde to bolo predtým. Vzhľadom na to, že námorníci majú špecifické pracovné podmienky a toto je nakoniec aj v príslušnom materiáli v dôvodovej správe uznané, že tie podmienky práce sú osobitné, tak by sme boli radi, keby sa to prejavilo aj v tomto kódexe. Ide o to, aby sme mali väčšiu predvídateľnosť a aby teda námorníci mohli dostatočne času žiadať o víza do šengenských krajín. Vydávanie víz na hraniciach e, je pomerne limitované a tak vlastne tom sa môže nastať situácia, že námorníci nebudú môcť nastúpiť na lode alebo vystúpiť e, z lode a v podstate nemajú potom ani možnosť opustiť loď a je to problém aj pre zamestnávateľov. A čo je taktiež veľmi dôležité, aby boli k dispozícii tieto víza pre námorníkov, keď prídu do sengenskej zóny. A viacnosobné výstavy sa mali stať určitou normou v tomto odvetví a bolo by to aj uľahčením pre pracovníkov, ktorí vykonávajú hraničné kontroly a bolo by to určite aj na prospech tých e, operátorov, ktorí využívajú lodnú dopravu. Takže článok 14 ale nie je dostatočne vyčerpávajúci v tomto ohľade. A práve príslušné agentúry e, poskytujú víza konzistentne a vieme ale, že toto je dosť nákladné a trvá to dosť dlho z časového hľadiska. Teda máme veľké obavy, že nechtiac alebo nevediac by sa náborníci mohli dostať e, do problémov v súvislosti s vydávaním víz. Teda vyvstávajúc z toho, do akej miery krajina pôvody, pôvodu spolupracuje s EÚ v oblasti e, readmisie, respektíve vydávaní. Takže, pokiaľ je o tretiu krajinu, tam sa hovorí o určitých kategóriách. V takýchto úvahách by teda bolo dôležité uznať nie len že tu existuje nejaký základný charakter toho, že námorníci musia v rámci zamestnania cestovať, ale zároveň predstavujú veľmi nízke riziko. Takže toto treba uznať v článku 25 odsek A. A na záver, vítame skutočnosť, že námorníci budú, mm, sa budú môcť žiadať o víza na hraniciach Schengenu a to, čo navrhuje komisia v článku 36 odsek 2a, teda odstrániť e, prílohu 9 kódexu a že by sa zaviedli nové operatívne inštrukcie z hľadiska vykonávacích aktov, aby sa mohol, mohla táto príloha aktualizovať a chceli by sme byť do tohto procesu zapojení, aby sme zapojili, teda zaistili, že sa budú naplňať záujmy samotných námorníkov aj celého odvetvia. Nakoniec námorníci e, plnia svoju prácu, vykonávajú svoju prácu a plnia významnú úlohu a nemali by práve v tomto smere zavisieť od toho, z ktorého štátu prichádzajú, aká je štátna príslušnosť a majú určité podmienky pracovné, ktoré by mali byť uspokojené. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Springec. Naozaj ste veľmi dobre predostrali e, záujmy vašho odmetvia. A teraz dávame priestor e, e, akademickej obci, pán profesor Di Filippo. Pán profesor Mačero De Filippo je profesor medzinárodného práva z Univerzity v Pize. Takže on nám poskytne ten akademický pohľad na to, kde sú nejaké medzery alebo nedostatky v súvislosti so súčasným udelovaním víz. A, takže nech sa páči, pán profesor, máte slovo. Ďakujem a ďakujem e, výboru Libe za možnosť, za pozvanie a možnosť prehovoriť. A Myslím, že mi dovolíte vyjadriť solidaritu e, s tlmočníkmi a prajem, aby sa aj táto otázka čím skôr vyriešila. Pripravil som si taký krátky prehľad. Prvý bod, na ktorý chcem poukázať, A potom sú tu ešte niektoré vybraté, vybrané aspekty, ktoré budú skôr charakteru debatného. Poukážem, poukážem na niektoré problémy a niektoré už z týchto myšlienok e, boli predmetom debaty a iné sú nové. Takže chcem pokázať na to, že som sa tejto téme už nejaký čas venoval a začnem tými úvodnými poznámkami. Myslím si, že často hovoríme o vízovej politike, ale mali by sme brať do úvahy, že tieto sa riadia mnohými právnymi e, predpismi. Čiže tam aj správne právo, aj niektoré iné aspekty práva, Takže toto je veľmi odborné nariadenie. Aj tie ustanovanie, právne ustanovenia sú jasné, ale z hľadiska všeobecných princípov práva v tom mm, samozrejme máme jasne, jasno. Ale vychádzame z toho, čo v úvode povedal pán spravodajca. Aký je tento návrh? Takže je to formulované tak, a, že konzuláty ako správny orgán majú značné rozhodovacie právomoci. A toto sa dá z istého hľadiska ospravedlniť alebo odôvodniť. A e, keď sa ale pozrieme na vec e, z uhla pohľadu žiadateľa, tak je ťažko predpovedať, ako dopadne žiadosť o vízum, alebo keď niečo nepôjde v poriadku a treba e, sa žiadosť odmie, zamietne, tak potom niekedy je ťažké pre toho žiadateľa pochopiť prečo, alebo ťažko tomu porozumie, aké sú dôvody zamietnutia, tak povedzme to môže súvisieť aj so situáciou, kedy nemá dostatočný prístup k spravodlivosti. Alebo prečo sa nemôže potom obrátiť na súd alebo na súdcu, keď jeho žiadosť o vízum bola zamietnutá. Takže niekedy sa zabúda na to, e, aj v súvislosti s týmto uplatňovaním vízového kodexu. Takže ak hovoríme o tom, že sa tieto predpisy napíšu veľmi presne, tak to môže mať potom taký dopad, taký účinok, že ľudia eh, namiesto pravidelnej mobility budú sa uberať cestou regulárne, teda neregulárne migrácie alebo pravidelné migrácie. Takže otázka je, ako sa, ako sa tieto aspekty budú kombinovať. Takže záleží od toho potom, ako sa budú posudzovať žiaľ, tieto žiadosti. V krátkosti ja chcem povedať, že tu existuje predsa len niečo spoločné. Sú tu určité zásady. Transparentnosť, nediskriminácia, dobrá správa vecí verejných a prístup k spravodlivosti. Prvý aspekt. Neviem, koľko tu prítomných sa zamýšľalo nad e, dôsledkami konkrétnych podmienok pri udelovaní víz. Napríklad e, možnosť opustiť e, krajinu alebo Európsku úniu po vypršaní platnosti víz. Toto je tiež veľmi zaujímavý aspekt, pretože by bolo asi e, ľahké preukázať úprimnosť žiadateľa, keď, teda keď sa prekladajú nejaké tie podporné dokumenty. V podstate konzulát môže odoprieť vydanie víz a možno aj preto, že daná osoba nepreukázala e, dostatočne jasne, že neostane e, v danej krajine alebo na danom území po vypršaní víz. Čiže toto je tiež aspekt toho, ako sa na to správneho hľadiska dá nazerať. Čiže aj toto je priestor pre tých, ktorí chcú povedať, nie, nevydáme tie víza. Takže toto je tiež potreb, tu treba rešpektovať tiež základné právne princípy. Existuje nakoniec aj príručka pre postup pri vydávaní a tam no to, sa to dá veľmi detálne nakoniec uviesť a dá sa veľmi e, presne sa dá popis nejaký, teda, určiť popis nejakého profilu. Napríklad, či je človek e, vydatý alebo ženatá, teda, naopak, vydatá, ženatý <laughs> a či má deti a tak ďalej a tak ďalej. Ak ste právnik, profesor práva treba, alebo máte vysoký spoločenský status e, v nejakej mimovládke, alebo ste E, pracovník verejnej alebo štátnej správy alebo ste bohatý podnikateľ, tak nemáte problém, dostanete víza. Ak nie ste e, v stave manželskom uzavretom, teda ak nemáte uzavreté manželstvo oficiálne, alebo keď nemáte stále pracovné miesto, tak e, tam môže nastať určitá neistota pri hodnotení, či teda sa zváži vydať alebo nevydať to vízum. Ide o to, kedy ste dobrý kandidát a kedy ste menej dobrý kandidát na vydanie víz. Čiže myslím, že toto by sa malo vypustiť jednoducho, alebo by sa to malo zmeniť. Teda konkrétne tie pravidla by sa mali veľmi detálne potom venovať tomu, že sa bude špecifikovať, za akých podmienok sa konzulátu oprávňuje nevydať víza. Ide o to, kedy budú tie údaje zo strany žiadateľa dostatočné na vydanie víz. Druhý aspekt. Motivácia alebo dôvod zamietnutia. Keď sa zamyslíme nad modelom, aká môže byť motivácia pre zamietnutie e, z hľadiska toho, či v krajine panuje e, situácia, že tam vládne vládnu zásady právneho štátu. Alebo hodnotí sa aj napríklad aspekt bezpečnosti, tzv. verejnej bezpečnosti v krajine. A keď sa nepreukáže dostatočná úprimnosť zámeru opustiť územie EÚ, tak e, sa to často vníma veľmi formalisticky. Ale žiadateľ ako osoba predsa len nemusí vedieť, prečo on alebo ona e, sa dostali do situácie, že ich žiadosť sa zamietla. Takže zase tu je otázka uplatňovania zásad právneho štátu. A povinnosť, respektíve motivácia v tomto zmysle, toto by sa malo presadzovať už v tom návrhu. Myslím, že existuje dosť času a nebude to niečo komplikované. Chcel by som pripomenúť, že Európsky súdny dvor už počiarkol z hľadiska administratívnych postupov v súvislosti s cudzincami, keď sa rozhodovalo o uvedení, ulož, teda o poskytnutí e, povolenia na pobyt, že tu sa uplatnilo pravidlo zo strany správnych orgánov náležitým spôsobom. A okrem toho sa tu poskytuje aj garancia, a to je obsiahnuté v návrhu a prakticky môžeme uvítať nedávne rozhodnutie Európskeho súdneho dvora v tom zmysle, že žiadateľ, ktorým bolo zamietnuté vízum, sa môže odvolať na súde. A každý, kto má nejakú skúsenosť so súdmi, asi vie, že ak existuje nie, povedzme táto, ak nie je dôvod ku zamietnutiu alebo k negatívnemu správnemu aktu, tak to môže úspešne skončiť na súde. Ale samozrejme, najprv musí mať právo podať toto odvolanie na súd, ten žiadateľ, ale záleží od situácie. Ak žijete v Afrike, alebo v, Amerike, v Amerike alebo v Ázii a dostanete od konzulátu nejaké oznámenia, potom z hľadiska právneho potom musíte ísť do hlavného mesta danej krajiny alebo tam, kde je konzulát a konzulát vám povie nie, tak potom musíte začať celé právne konanie v hlavnom meste danej krajiny. Čiže to je nemožné, to je neprechodná vec. Takže treba umožniť efektívny, skutočný prístup k spravodlivosti. A preto by som chcel práve v debate zdôrazniť, že tento aspekt treba vziať do úvahy ešte vážnejšie. Ešte tu ďalší aspekt, ktorý sa týka mm, presadzovania spolupráce v rámci Schengenu. A to sa týka tiež žiadateľov. Nakoniec nič tu nemusí zabraňovať spolupráci konzulátov. A toto môže dať priestor pre administratívne preskúmanie negatívnych rozhodnutí a to sa dá urobiť priamo na mieste bez toho, aby ten žiadateľ e, musel sa vybrať do e, cieľového štátu a nakoniec aj v rámci európskeho práva to správne právo e, dáva priestor na to, aby sa našlo pragmatické riešenie. A e, to sa týka potom aj toho rozhodnutia. A je tu ešte jeden aspekt, ktorý sa týka nariadenia a to hovorí o tom, že keď niekto získa víza, to neznamená, že automaticky to znamená, že daná osoba môže vstúpiť na územie Schengenu. A platí aj to, že keď niekto už má víza udelené a začne s cestou v nejakej krajine, tak môže ešte stále e, hraničná kontrola e, na vonkajšej hranici Schengenu povedať, nie, nemôžete vstúpiť. A ak niekto už vlastní víza, alebo má víza, je držiteľom víz, tak toto by sa malo veľmi jasne stanoviť v rámci nariadenia či môže alebo nemôže, alebo za akých okolností môže vstúpiť potom na územie Schengen. Myslím si, že možnosť penalizácie takýchto uchádzačov o víza by nemala byť, alebo nemala byť postavená na tom, aká je ich národnosť alebo odkiaľ pochádzajú. To je veľmi neférové uchádzačom. Prečo by sme mali aplikovať individuálnych uchádzačov alebo sankcionovať ich z nejakého dôvodu, že vláda jeho štátu nespolupracuje pri návratovej politike či už áno alebo nie. To je niečo, o čom by sme mali diskutovať a čo by sme naozaj mali eh, vyriešiť. Podľa mňa to nie je dobré rozhodnutie, ani to nie je dobré riešenie a trochu mi to pripomína veľmi, veľmi nešťastné ustanovenie, ktoré sa nachádza v návratovej smernici, kde sa hovorí, že osoba môže zostať v zaistení ešte jeden rok navyše a to len preto, že jeho vláda nespolupracuje na návratovej procedúre. Ďakujem pekne a ospravedlňujem sa, že som trošku dlhšie hovoril. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že sme e, dostali e, dobrý prehľad zo všetkých vystúpení, ktoré tu boli. Naozaj treba povedať, že to bolo také e, navzájom sa podporujúce alebo podobné názory, ktoré sú veľmi užitočné a sú dôležité pre naše pohľady, aby sme dokázali posúdiť túto tému, ktorú máme pred sebou. Všetkým vám veľmi pekne ďakujem. Myslím si, že každý jeden z vás Ehm, do istej miery e, zdôrazňoval aj tie aspekty, ktoré som už potom predstavil ja vo svojom prvom vystúpení, keď som len predstavoval celý účel tohoto vypočutia. A to bolo práve preto, aby som všetkým pripomenul, že e, súčasné, súčasný proces je e, náročný, je vlastne <laughs> podporuje negatívne zmýšľanie alebo negatívny prístup, ktorý tu bol zúraznený najmä aj tam, ako vy, profesor Di Filipov ste hovorili vo svojom poslednom akademickom pohľade, mm, vo svojom poňatí tejto témy. Snažíme sa modifikovať alebo upraviť tú situáciu e, k lepšiemu a e, k tomuto mali smerovať aj všetky tieto zmeny, aby sme naozaj dokázali prekonať tie nedostatky alebo problémy, ktoré tam dnes máme a aby sme dokázali modifikovať a upraviť to zložité prostredie, v ktorom sa nachádzame, ktorom musia čeliť milióny ľudí, ktorí vstupujú na európske teritorium zbytočne komplikovaným spôsobom. Mali by sme im to uľahčiť, aby bolo pre nich jednoduchšie získavať víza a vážime si konkrétne pohľady, čo sa týka turizmu, cestovného ruchu, námornej plavby, ktorá je určite veľmi veľkým odvetvím pre tak veľa krajín v Európskej únii. Naozaj dáva zmysel, aby sme hovorili o tých ľuďoch, o tých mnohých ľuďoch, ktorí potrebujú um, viac vstupové víza, ktoré boli mnohokrát zdôrazňované pri tých rokovaniach, ktoré sme viedli aj s radou, vedieme už niekoľko rokov. Stále nám zostáva ešte trochu času, aby sme si mohli vypočuť aj názory poslancov, ktorí sa zapojili do tohoto stretnutia, takže otváram to pre Poslancov, prosím, vyjadrite sa, budeme radi. Keď sa zapojíte, tu vidím jednu ruku, môže sa zapojí ešte niekto ďalší. Pán Becker tiež, nech sa páči. Ospravedlňujem sa, neviem, pán, pán z, zo skupiny EKR a potom pán Becker, nech sa páči. Skupina EKR do veľkej miery súhlasí s, to, s pozíciou komisie a rady pričom zároveň sympatizujeme s tými kritickými um, poznámkami, ktoré povedal pán Springer, najmä čo sa týka námornej plavby a viac vstupových víz, uľahčenie legitímneho cestovania a zlepšenie bezpečnosti. Oboje sú veľmi dôležité ciele, nie sú navzájom alternatívami. Spoločná výzva politika je postavená na dôvere medzi členskými štátmi, podobne ako šengenský systém a šengenská oblasť. Práve preto je veľmi dôležité, aby všetky členské štáty uplatňovali tie isté štandardy a tie isté kritériá a zároveň aby tu neboli žiadne slabé ohnívka medzi členskými štátmi. E, osobitne podporujeme najmä účinné a systematické využívanie vizovej politiky, ktorá by mala byť vyjednávacou pákov, keď hovoríme s krajinami, ktoré nechcú preberať svojich občanov pri návratových konaniach E, som naozaj veľmi rád, že tento nástroj sa už teraz využíva a že prináša ovocie. Ale máme pocit, že takéto opatrenia by mali byť nasmerované na tie správne ciele. A síce na elitu týchto krajín a nie na bežných cestujúcich. Ďakujem pekne. Pán predseda, opäť... Hm, pán predseda, ďakujem pekne za tieto poznámky. Ešte pán Becker, nech sa páči. Doplním to. Ďakujem, pán predseda. Ja vítam toto kvalifikované vypočutie, ktoré nám ukazuje rôzne aspekty, ktoré sme videli aj pri našej práci, ale v niektorých veciach priznávam, pripúšťam, že ešte sa máme čo učiť. Čaká nás rokovanie, kde bez humanitárneho víza toto je teda separátna časť, e, tam teda prebieha toto rokovanie. Je jasné, že sa to bude týkať obchodných cestujúcich, e, turistov, e, športovcov, umelcov, takže tam musíme vyriešiť určité aspekty. Ďalej je to otázka bona fide a čo sa týka námorníkov, to je samozrejme dôležitá téma. Nie som si istý, či poznáme alebo že sme si preverili všetky detálne aspekty. Digitalizácia, to je jasné, náklady, tam je to taktiež jasné, do veľkej miery sa určite zhodneme aj na tom, že niektoré problémy e, by sme si mali rozmyslieť, čo sa týka outsourcovania víz. Ja som mal pozitívnu skúsenosť na fact-finding e, misii v Istambule, Takže určite by sme sa k tomu mali stavať proaktívne. A ten príklad, ktorý predstavil môj krajan za rakúske predsedníctvo, čo sa týka zastúpení e, členských štátov. Toto určite je dobrá prax, ktorá je hodná ďalšieho nasledovania. Myslím si, že je tu veľmi dôležitý nástroj a síce že je treba podporovať férovú spoluprácu medzi EÚ a tretími krajinami a toto môžeme využiť aj v tom zmysle, že využijeme víza ako prostriedok na vyvíjanie tlaku. Toto si myslím, že je rozumné. V minulosti sme to tak často robili a v budúcnosti určite by sme mali sa na to sústredovať ešte viac. Takže zatiaľ ďakujem za tieto informácie a na dobrú spoluprácu. Ďakujem pekne. Fly, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán Fernando, dovolte len takú veľmi rýchlu reakciu, pretože bohužiaľ som eh, bola účastná na inom stretnutí a nemohla som si vypočuť um, prezentácie jednotlivých hostí, ale Mala som možnosť vypočuť si to, čo hovoril pán Filipo. Tento príspevok si vždy veľmi vážim, najmä k podobným témam. A dovolte mi dať vám, alebo dať tebe, Juan Fernando, plnú podporu v tomto smere a najmä oceniť snahu, že táto diskusia sa dostala až sem, tá, do parlamentu, tá diskusia je veľmi dôležitá. Naozaj musíme byť k sebe navzájom úprimní. Ja som spravodajkyňa za socialistov a demokratov hľadom reformy oboch nariadení. Viete veľmi dobre, že pardon, reformy Dublinského nariadenia. Ako určite viete, Dublinské nariadenie je najmä postavené na tom kritérie prvého vstupu a to je kritérium neregulárneho vstupu, prvého neregulárneho vstupu. A to je veľmi zložité, lebo nemáme tu adekvátne bezpečné koridory dostať sa do Európskej únie pre utečencov a preto je veľmi zložité hovoriť vôbec o nejakom neregulárnom vstupe v dublinskom kontexte, ale tak či tak, ak chceme byť účinní, v boji proti obchodu s ľuďmi a prevádzačstvu. Nemôžeme sa vyhnúť takéto diskusii a síce spýtať sa, aké sú legálne alternatívy, ktoré vieme ľuďom poskytnúť, tak aby sme dali ľuďom možnosť získať legálnu, bezpečnú cestu, legitimné právo požiadať o azyl v Európskej únii. Vôbec nie som presvedčená tou snahou externalizovať naše hranice tými regionálnymi platformami a myslím si, že Africká únia pred pár dňami jasne povedala, že o niečo podobné nemajú záujem. <laughs> Jasné, ďakujeme, nie. Podobne ako aj Tunisko a Libia nemajú o to záujem, takže to rozhodne nie je cesta vpred. Budeme sa musieť zamerať na humanitárne víza, na programy presídlovania, ktoré budú zodpovedať aj očakávaniam UNHCR a toto je azda jediný spôsob, ako môžeme účinne bojovať proti prevádzačom a ponúknuť nejakú alternatívu. Bez takéhoto typu alternatív. Nemôžeme naozaj plne hovoriť o tom, že máme právo na žiadanie o azyl v EÚ. Máte preto našu plnú podporu, Juan Fernando, v tomto legitimnom boji a myslím si, že všetka tá argumentácia, ktorú nám poskytujete, to je argumentácia, ktorá je dobre opodstatnená a v tomto vás podporujeme. Ďakujem pekne ešte Barbara Spinelli. Nech sa páči. Ja by som chcela predovšetkým poďakovať e, naozaj veľmi srdečne Juanovi Fernandovi za, e, za tú odhodlanosť, s ktorou zapúšťa do tohoto boja a tak za to, že opäť znova a znova dokazuje, že toto je téma, e, ktorá je veľmi validná, veľmi dôležitá, veľmi akútna a je nevyhnutné využiť na maximum to, čo je možné. Poďme k takým trochu technickejším poznámkam. Mala som také nepríjemné deja vu, pretože mm, som si spomenul na všetky tie rokovania o modrej karte, ktoré tu prebiehali. To je tiež jeden zo spôsobov, ako legálne vstupovať sem, ako legálne pracovať v Európskej únii a ako vlastne prilákať e, občanov tretich krajín. Rokovania zlyhali, lebo rada nedokázala mm, dať odpovede ktoré by boli uspokojivé pre Európsky parlament v tomto procese. A e, vlastne podobná, alebo neidentická skúsenosť čakala aj na Juana Fernanda. Čo sa týka vízového kódexu, téma, ktorá ma veľmi zaujíma, je tá diskusia o právnom štáte. To e, zaznelo aj zo strany profesora Di Filipa. Treba povedať, že túto vec, tu treba povedať, že čo, ma, čo na čo mne tak veľmi záleží vlastne pri budúcich rokovaniach o vizovom kodexe, je vlastne ten jazyk, um, slovník, ktorý používame, alebo jazyk, ktorý používame, ktorý sa vlastne ešte stále opiera o ten princíp právneho štátu. A používame tú argumentáciu, ktorá, a to som trošku aj cítila v tých prezentáciách eh, profesora Di Filippo, um, kde vlastne vidíme, aké sú, aké sú to sú procesy alebo úvahy, ako možno sú typické pre, e, pre inkvizíciu alebo pre církev. Je to taký ten systém očisťovania, systém posudzovania, systém hodnotenia toho, že, že my vieme posúdiť, čo je alebo čo nie je v dobrej viere. To je niečo, čo rozhodne nesúvisí so systémom právneho štátu. To už viac pripomína nejakú spoveď. Spoveď z hriechov a toto je vec, ktorá ma naozaj veľmi znepokojuje, pretože ak, Euró- ak Európska únia opustí ten priestor právneho štátu, tak sa dostáva do veľmi nebezpečných e, vôd, e, ktoré sme už v minulosti bohužiaľ poznali. Sú to vody identity, etnika, e, konania v dobrej viere, všetkého toho, čo čo už sme a zdá raz prekonali. A tá otázka, ktorú by som rada položila v tomto smere, je, že ak chceme teda opustiť e, tento, túto pascu medzi psychológiou a nerešpektovaním princípu právneho štátu, to všetko môže vlastne potom nepriamo podporovať aj korupciu. Treba sa naozaj poučiť z histórie, pretože ak nedokážeme, ak nebude fungovať ten proces admisie príjmania občanov z tretich krajín, ktorí mm, sa sa nebudú môcť dostať legálnou cestou, tak e, podporujeme vlastne migráciu. Chcem sa spýtať, čo si myslia naši hostia ohľadom toho, e, aká obrovská korupcia sa spája s celým tým procesom tých zlatých víz, aké veľké korupčné schémy tu existujú v niektorých európskych krajinách pri nie je to len Malta, ale sú to ďalšie krajiny pri získavaní takýchto zlatých víz, aj Litva, aj Rakúsko, ktoré predávajú občianstva, víza, ví, a víza, je to zhruba 11 krajín, Portugalsko tiež, ktoré takýmto spôsobom konajú, ale jednoducho takéto veci existujú, takéto spôsoby správania tu existujú a teda treba sa spýtať, že či keď tu niečo nefunguje o vizovom kodexe, tak by sme to nemali opraviť a E, možno to trochu ťažko zodpovedá e, pre jednotlivých uchádzačov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Spinelli, treba povedať, som naozaj veľmi vďačný za to, čo ste povedala. Um, ďakujem aj za podporu GUE a vašej parlamentnej skupiny, pretože si myslím, že všetko to, čo môžeme spraviť preto, aby sme zabezpečili um, podporu širokej parlamentnej väčšiny pre parlamentnú pozíciu pri rokovaniach s, s radou, tak e, to už sme z našej strany spravili. Práve preto, aby sme dokázali umožniť dokončenie tohoto legislatívneho návrhu ešte v rámci tohoto mandátu. Ďakujem pekne. Videl som tu ešte pani poslankyňu Dali, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dovolte mi ešte pár ďalších doplnení, doplňujúcich otázok. Rakúske predsedníctvo spomínalo, že chce, aby žiadatelia predkladali žiadosti digitálne a chcem sa trochu viac spýtať na túto otázku, či to zahrňa celý proces alebo nie. A rovnako chcem lepšie pochopiť, možno trochu lepšie, aká je pozícia komisia v tomto smere Um, ide o vlastne digitálny um, systém, ktorý uh, by mal byť spustený cez digitálnu platformu a umožnený len digitálne. Pán Becker ešte raz, nech sa páči. Áno, ešte len také krátke doplnenie. Potom, čo som vyjadril radosť nad tým, že vízový kodex, o vízovom kodexe sa rokuje bez humanitárnych víz. Práve nadniesol kolega opäť tú otázku humanitárnych víz a preto chcem sa vyjadriť k humanitárnym vízam. Ja by, ja by som tu veľmi rád chcel požiadať zástupcu rady a zástupkyniu komisie, aby nám predniesli svoje stanovisko k téme humanitárnych výstup. By nám skutočne pomohlo. Ďakujem. Ďakujem pekne. K humanitárnym vízam sme sa mali dozvať v druhej časti tohoto vypočutia, kde sa budeme sústredovať na humanitárne víza, takže tomu začne dostaneme. Vypočuli sme teda teraz eh, od poslancov, ak sa nemýlim, už nemáme žiadne ďalšie body, ktoré by sme chceli vzniesť. Dovolte ešte mne prispieť eh, niekoľkými ďalšími doplnkami, ktoré eh, to by nám všetky malo lepšie umožniť pochopiť eh, vlastne, aký je váš pohľad, lebo to je celý účel tohoto vypočutia. Vy ste hovorili, pán Springer, o, mm, o námornej plavbe, a my sme tento prístup naozaj brali do úvahu, keď sme o tom diskutovali. Vlastne ten proces je už za nami, celý rokovací. No a samozrejme, táto tento celý priemysel vlastníkov lodí, aj vlastne celá tá, tá, tá pracovná sila, ktorá pracuje v tejto oblasti, najmä keď hovoríme o viacstupových vízach, veľmi špecifické. Ja by som chcela vedieť, či je nejaký dopad týchto patracích a hľadacích operácií na mori, E, ktorý nejako špecificky ovplyvňuje pozíciu námorníkov námornej plavby, ktorá by vlastne niečo, čo prináša nejaký iný pohľad alebo inú logiku do celého procesu alebo odvetvia ehm, námornej plavby a ako povedal už aj pán Ahon, ktorý zastupoval EKR, je to je otázka toho, ako máme spájať vízový kódex s readmisnou politikou. To je niečo, samozrejme, už samo o sebe otázne. Určite o tom veľmi dobre viete. Sú tu rôzne názory aj v rámci plurality tohoto názoru, ktoré, to, ktoré podporujú takýto konkrétny bod alebo takúto konkrétnu pozíciu, ale iní sa napríklad namietajú, že existuje prepojenie medzi takýmto vízovým kodexom a readmisnou politikou, ale um, chcem sa dotknúť tej myšlienky toho, či implementácia tejto konkrétnej klauzuly nebude poškodzovať vlastne bežných turistov, bežných uchádzačov o víza. Ale e, takýmto spôsobom by nemala vlastne len dopad respektíve na elitu e, daného, danej krajiny. E, to je niečo, čo vlastne nechceme dosiahnuť, aby sa to dotklo bežných ľudí, ale naopak, aby to malo vlastne zás, aby to zasiahlo len ľudí, ktorí sú elitou toho, toho, tej, tej, tej krajiny, ktoré sú odpovední za to, že nespolupracujú a to je práve téma, ktorú by som rád otvoril. Takže vypočuli ste si teraz pár otázok, nech sa páči a môžete teraz slobodne povedať, aký je váš názor. Berte na vedomie čas, lebo ešte budeme mať druhú časť nášho vypočutia, ktoré sa týka práve otázky humanitárnych víz. Nech sa páči rada. Pán Lux. Yeah. Ďakujem, pán spravodajca. Takže bolo tu pár otázok. Možno začnem od tých posledných. Ako táto vízová páka bude fungovať? Našim cieľom nie je tu pracovať s, nejakým, s nejakou sekačkou na trávu alebo krhlov alebo takýmto nejakým spôsobom. Toto sú dobre zacielené opatrenia, ktoré chceme presadiť porovnateľným spôsobom, ako už sú v tom nariadení, ktoré máme k dispozícii. A tieto opatrenia budú teda zavedené do praxe a ešte určite nás očakáva práca, ale nechceme brániť ani cestovnému ruchu, ani obchodným cestám. Ale, ako som povedal, chceme presne trafiť cieľ do čierneho. A ešte ďalšia vec, otázka v súvislosti s elektronickou vízovou žiadosťou. Tu sme v podstate na začiatku, pretože rôzne členské štáty majú rôznu úroveň digitalizácie a my tu v podstate chceme vytvoriť právny nástroj, aby sme vytvorili právnu istotu aby bolo možné takýmto digitálnym spôsobom požiadať o vízum, taktiež tým súvisí otázka elektronického podpisu, pretože by samozrejme bolo jednoducho, keby som o niečo mal požiadať v mojej domovskej krajine a potom, aby to išlo ďalej s elektronickým podpisom, ale bude to ťažké pre nejakého Pakistanca alebo Rusa, Číňana obstarať si elektronický podpis, ktorý bude platný v EÚ, a v priebehu ďalšieho postupu musím ešte popracovať na detailoch. Pre nás je možné, aby vôbec, pre nás dôležité, aby vôbec bolo možné podávať takéto elektronické žiadosti o vízum, tak aby to pomohlo nie len žiadateľovi o vízum, ale aj konzulátu sa týka otázky poslanca Bekera, neviem do akých detajlov by som mal zachádzať. Aké je stanovisko predsedníctva k humanitárnemu vízu? Pokúsim sa to relatívne takým suchým právnickým spôsobom popísať. Keď hovoríme o víze v zmysle Európskej únie, tak hovoríme v podstate o možnostiach vstupu do na 90 dní až 180 dní. Takže ten titul, ktorý udelujeme v rámci súčasného vízového kódexu, vedie k tomu, že po e, na neskôr 90 dňoch musí dôjsť k odjazdu. Ale niektoré aspekty sú ošetrené v rámci určitých právnych aktov. My tu vidíme však problém s právnym základom a vítame, že sa o tom hovorí teraz oddelenie, pretože by sa tu ďač viešali právne základy a toto by nám skomplikovalo alebo až znemožnilo právnické práce, pretože my hovoríme o možnosti pobytu až do 90 dní a samozrejme, všetko toto spadá pod inštitút víza a nástroje, ktoré máme dispozícii. Na druhej strane tam šengenské vízum 90 až 180 dní a okrem toho je tam 90 dní až eh, jeden rok, to sú rôzne národné víza a potom okrem toho už máme povolenie k pobytu. Tie, tento pobyt, po, toto povolenie pobytu umožňuje dlhší pobyt a chceme mať jasné oddelenie týchto kategórií, aby sme mohli pracovať na jasnom právnom základe. Preto sme veľmi radi, že tu z právneho pohľadu už nemiešame rôzne kategórie a ináč e, je tu teda problém s právnym základom, ktorý musíme vyriešiť. Ďakujeme. Teraz komisia. Vyjadrím sa stručne k viacerým otázkám. Taktiež k tomu, čo povedali zastupcovia asociácií, ktorí poskytli cenné informácie. Ďakujem za to. Takže e, víza na viacnásobný vstup. Tam máme určité ustanovenia, ktoré umožňujú pobyt po dobu, pardon, tak, e, pobyt e, trvaní až 5 rokov a musí byť teda opodstatnený a prejavený záujem e, prichádza do EÚ pravidelne. A žiadateľ musí dokázať, že je že prichádza v dobrej viere a že je častým cestovateľom. Tak sú tam stanovené pravidla. K tomu, čo povedal profesor Di Filippo, navrh rešpektuje chartu základných práv Európskej únie. Vo Vixovom kódexe sú pravidlá aj v súvislosti s chovaním personálu a samozrejme žiadateľ nemôže byť diskriminovaný z dôvodov pohľavia, vierovýznania a tak ďalej. Sú tam stanovené možné dôvody zamietnutia žiadosti a je treba vždy ich samozrejme oznámiť. Žiadastiel sa môže proti zamietnutiu odvolať a potom sa to všetko uberá v zmysle práva členského štátu. Takže pre žiadateľa sú tam príslušné ustanovenia. Čo sa týka digitalizácie, komisia vo svojom oznámení, ktoré bolo predstavené zároveň s návrhom vízového kódexu 14. marca tohto roka, že digitálne víza sú riešenie do budúcnosti, pretože to konzulátom taktiež uľahčí prácu, uľahčí to celý vízový postup. My sme diskutovali ohľadom aktualizácie vízového informačného systému. Chceme zažiť ďalej. Koncom tohto roka spustíme, zadáme rôzne štúdie ohľadom možnej plnej digitalizácie vízového postupu, aké máme možnosti. Mm, určité členské štáty už majú pilotné projekty, nie v prípade elektronických víz, ale Chceme sa ešte pozrieť na to, ako vyzerá prax v členských štátoch, aké využívajú nástroje. A uvidíme, aký bude teda budúci návrh, ale principiálne sa zhodneme na tom, že toto je správny prístup. Čo sa týka readmisí, Mechanizmus musí byť flexibilný, treba ho platňovať prípad od prípadu, že sa berie do úvahy, ktorá konkrétna tretia krajina, to, aká je tam situácia. A taktiež je tam flexibilita, že sa to môže uplatňovať na všetkých štátnych príslušníkov alebo iba na určité skupiny štátnych príslušníkov tejto krajiny. Máme ešte nejaké ďalšie nástroje v tejto oblasti, kde to môžeme eh, oddeliť Takže samozrejme tam môžeme stanoviť určité kategórie cestovateľov na základe cestovného dokumentu. Tento nástroj je teda flexibilný, toto je podľa nás najlepší spôsob, ako zaručiť flexibilitu. Dúfame, že je jasná transparentnosť, právna istota v rámci legislatívy. Takže toto. To boli poznámky z mojej strany. Pani Mačado, chcete sa ešte vyjadriť? Prosím, stručne. Pripomínam vám, koľko je hodín a, inter, a tlmočníci legitimne štrajkujú, 6.30.00 končia. Ďakujem stručne, tešíme sa na alebo vítame to, čo povedala komisia, že digitalizácia je e, tá správna cesta do budúcnosti. Súhlasíme, máme tu hodnotenie vplyvu ohľadom technológií. Keď sa pozrieme na výsledky konzultácií, len 5 ľudí dostane víza na v platnosti 4 až 5 rokov. To je veľký rozdiel s ostatnými krajinami, ako napríklad Kanada alebo Spojené štáty. A naša otázka je, pokiaľ sa zbierajú biometrické údaje, všetko je zanesené do VIS, tak potom nejaká osoba ktorá príde do Schengenu o pár dní alebo o pár mesiacov neskôr, pokia- prečo sa znovu musia overovať biometrické údaje. A ďalej je treba vytvoriť politiku, ktorá by e, slúžila bona fide cestujúcim, ktorí e, cestujú do EÚ. Ďakujem. Teraz pán Dix. Len stručne nadviažem na to, čo povedal la pani Gallego ohľadom digitalizácie Eh, tých štúdí, ktoré prídu koncom roka a tých pilotných projektov v členských štátoch, chcem povedať, že pokiaľ by FS Global mohol byť súčasťou týchto postupov, tak by sme veľmi radi pomohli komisii. Ďakujem. Pán Springet. Ďakujem, pán spravodajca. Pár vecí, ktorým ste požiadali o reakciu. Chcem sa vrátiť k téme mojej prezentácie. Som veľmi rád, že niektorí poslanci sú pripravení brať ohľad na naše komentáre. Chcem nadviazať na to, čo povedala pani Gadiego ohľadom víz pre viacnásobný vstup napriek tomu, že je tam e, slovičko shall, tak naďalej to závisí od e, konkrétnych prípadov udelovania víz a je veľmi málo sa udelujú víza napríklad na 5 rokov a je treba zmeniť tento kaskadový systém, aby sa námorníkom umožnilo, aby sa kvalifikovali na získanie tých dlhodobejších víz, napríklad na 5 rokov. Toto by im dalo, toto by nám dalo tú istotu, o ktorú nám ide. Chcel by som sa ešte vyjadriť k úlohe obchodných námorníkov pri vyhľadávacia a záchranných operáciách v súvislosti s migráciou. Toto je asi najstaršie pravidlo námorníkov, že keď loď narazí na niekoho, kto má problém na mori, tak ho musí zachrániť. Toto je teraz zakotvené aj v medzinárodnom námornom e, práve. A taktiež dôležité ustanovenie je to, že musia mať možnosť vylodiť tú zachránenú osobu e, v prvom dostupnom prístave, do ktorého sa dostanú, a toto sa nie vždy deje. A je to skutočne rušivé počuť, čo sa dnes niekedy deje, že členský štát odmietne prístup e, plavidlu, ktoré tam pláva pod jeho vlastnou vlajkou a má na palube ľudí, ktorých zachránilo na mori. Mnohé spoločnosti, podľa toho, čo viem, detailne sa pripravujú na tranzit cez Stredozemné more a vedia takmer na 100%, že narazia na takéto osoby, ktoré budú musieť zachrániť a vyškolili svoju posádku, tak aby tieto osoby boli bezpečne zachránené a aby sa o nich mohli postarať, než ich niekde vyložia. A tieto spoločnosti a ich posádky je treba pochváliť za to, čo robia. Niekedy posádkám aj vyhrážali za záchranu týchto ľudí na mori. Takže skutočne títo námorníci môžu byť v veľmi ťažkej situácii. Nie len, že musia zachrániť veľký počet ohrozených osôb, ale aj čo sa týka tých následujúcich krokov. Ďakujem za túto otázku, pán spravodajca. Myslím si, že toto je dôležité. Je treba uznať dôležitú úlohu obchodných námorných lodí a námorníkov v rámci tejto krízy. Ďakujem a na záver pán Di Filippo. Di Filippo. Ja budem hovoriť rýchlo. Chcem poďakovať eh, Barbara, Barbare Spinelli za to, čo ste povedali. Čo sa týka korupcie, tak áno, je to jeden z existujúcich problémov. Keď sa stanovia verejné právomoci bez toho, aby sa stanovilo, ako presne sa budú využívať. A samozrejme už od e, dávnej minulosti, od celej histórii vždy sa zneužívala moc. Vždy bolo zneužívanie moci, ale to neznamená, že na všetkých konzulátoch sa zneužíva moc, ktorú majú v dispozícii, ale pokiaľ právo nie je riadne napísané, tak to takto môže dopadnúť a toto je veľmi znepokojúce. A niekedy je tu riziko zneužívania práva alebo zlého výkladu práva. Niekto môže žiadať eh, o eh, rôzne žiadosti, E, lákavo, e, pardon, láskavosti, podľa e, svojich vrtochov. Môže dôjsť k rôznemu, rôznym typom zneužívaniu moci, aj pri treba proti tomu bojovať, takže vždy tu bude určité riziko. Nemôžeme sa tváriť, že naša legislatíva je plná, je pardon, dokonalá, ale my sa blížime k problémom, ktorý si nemôžeme dovoliť, pokiaľ to nebudeme riešiť. Toto je nebezpečenstvo pre Európu, na to často zabudáme. Napríklad, čo sa týka súčasných politických konfliktov. Je tam takéto nebezpečenstvo aj naďalej. Ďakujem. Možno, ja som chcel ešte sa vyjadriť na záver, ale keď už nám dochádza čas, tak prejdeme k druhej časti vypočutia. Čo som chcel povedať? Rade je jasné, že komisia podporuje svoju vlastnú iniciatívu a v podstate my tu hovoríme o legitimnom práve miliónov ľudí na prístup k vízam prostredníctvom správnych postupov ktoré sú stanovené alebo zaručené v zmluve o fungovaní Európskej únie, sú taktiež súčasťou textov hľadom spoločnej výzovej politiky a my ako Európsky parlament chceme takto postupovať a odložili sme stranou len humanitárne víza. Toto je pre nás mnohých dôležitá otázka v Európskom parlamente a z dôležitých a dobrých dôvodov, len aby teda sme to posunuli ďalej, sme vynechali túto otázku. Hovoríme tu o facilitácii víz, tak by ten postup bol e, realizovateľnejší a praktickejší. Takže je tam ešte priestor na zlepšenie Pracujme na tom, tak aby sme to konečne dokončili po štyroch rokoch dlhého rokovacieho procesu. Je na čase, aby rakúske predsedníctvo skutočne začalo konať a zaviazalo sa k dokončeniu tejto legislatívy pre dobro mnohých, ktorí čakajú na ukončenie tohto legislatívneho postupu. Ďakujem. Dobre, pristúpime k ďalšiemu panelu. Oznámim mená panelistov. predpokladám, že celá otázka, ktorá sa týka humanitálnych víz, už bola uvedená. Pripomeniem ešte, že začiatkom nášho tohto mandátu bola predstava taká, že sa zjednodušia postupy. Potom prišla utečenecká kríza a potom vznikla otázka, vyplývajúco zo samotného charakteru utečenskej krízy. A parlament sa jasne vyjadril, že to nie je o utečencoch. Takzvaná utečenecká kríza je vlastne politickou krízou, ktorá v mnohých aspektoch e, poskytuje otázku ohľade politickej vôle reagovať po európsky a či máme ozaj túto výzvu, ako k nej spoločne pristupovať. Isté, týka sa to vonkajších hraníc EÚ a pritom treba zabezpečiť voľný pohyb a voľné, voľnú cirkuláciu, teda v podstate všetkých osôb v rámci EÚ. A povedali sme viackrát, že je mnoho ľudí, ktorí prichádzajú od práve pretože sa snažia dostať na územie EÚ a robia to nezákonným spôsobom? Preto, prečo to robia? Pretože neexistujú nejaké legálne možnosti. Takže do istej miery e, sme sa rozhodli proste oživiť e, túto otázku a hľadať právne cesty, ako sa dostať e, z hľadiska, teda ako vytvoriť situáciu, kde sa bude rešpektovať právo Európskej únie a pritom tu budú existovať aj určité, určité nástroje. A humanitárne víza sú niečím takýmto. Samozrejme, ne, neobjavujeme tu Ameriku. A mnohí sa už vyjadrili, napríklad mimovládky a dokonca ešte aj církevné organizácie a experti vyzývajú k tomu, aby sa Európsky parlament naozaj podujal na to, že príde s nejakými myšlienkami ohľadne humanitárnych víz, že to bude čosi ako e, celoeurópsky dážnik. A nebude to len v rukách jednotlivých členských štátov. Nebude to len to, čo sa bude odvíjať od e, národnej legislatívy jednotlivých členských štátov. Že by to bolo celoeurópske riešenie. A Práve teraz e, pristupujeme k druhému panelu. Pán Walter van Balegoy, ktorý je e, e, z Útvaru pre európske hodnoty. Ten uvedie tému, potom pani doktorka Violeta Moreno-Lax bude hovoriť o ekonomických aspektoch, potom pani, Mina, pani doktorka Mina Fernández a potom budeme mať eh, pána de Jagera, de Jagera, pardon. Bol to bývalý francúzsky generálny konzul a taktiež eh, viedol odbor víz a v súčasnosti pracuje ako konzultant v oblasti víz a nakoniec ešte pán Jan de Volder, ktorý zastupuje oblast Sant Edigio, Egidio a v ktoré sme mali doteraz, eh, sme sa tejto veľmi citlivej otázke už venovali. Takže začneme. Ako prvý rečník bude pán doktor Wouter, pán Balegoj, bude ho- hovoriť na tému pridanej európskej hodnoty. Nech sa páči. Len by som chcel objasniť. Po mne bude hovoriť pán doktor Fernand, pani doktorka Fernández a potom pani doktorka Moreno Lax. Na objasnenie. Toto je legislatívny postup a tým pádom s tým súvisí aj dopadová štúdia, respektíve hodnotenie dôsledkov a týka sa hodnotenia pri európskej pridanej hodnoty. Hlavne pokiaľ ide o využitie takéhoto hodnotenia, cieľom je zistiť e, možné dopady a aj čím skutočne Európa môže prispieť, čom je tá pridaná hodnota. A keďže sme na začiatku tohto procesu, tak sme to vnímali zo široka a Mm, zohľadňovali sme aj európsku legislatívu, ktorá sa týka humanitárnych víz. Sú tu dva významné dopady, jednak právny a, a potom ešte aj e, rozpočtový a ekonomický. A viac ešte o tom povedie pani doktorka Fernández a pani Moreno Lax ešte potom, keď odoznie môj príspevok. V prvom rade chcel by som povedať, že Eh, budeme hovoriť o aktuálnej situácii, ale ešte nemáme k dispozícii kompletné normy, pokiaľ ide o eh, azylové postupy. A existujú samozrejme určité eh, formy, ktoré sa uplatňujú v praxi. Napríklad máme tu aj presídlenie a to, čo tu ale existuje k dispozícii, tak to nesplňa požiadavky azylov. Okrem toho presídlenie sa týka iba tých, ktorí už získali status utečencov a e, okrem toho je tu ešte e, skupina tých, ktorých e, status treba ešte len určiť. A 90% tých, ktorí už majú medzinárodnú ochranu, tak tiež majú k dispozícii určité prostriedky. A toto má dopad na jednotlivcov z hľadiska umrtnosti aj z hľadiska zdravotného a jedna konkrétna E, otázka sa týka tých 5 tisícov umrtí v roku 2016 a vieme, čo sa deje aj v súčasnosti. Okrem toho to vedie aj k značným dopadom na úrovni rozpočtu pre členské štáty. Takže legislatíva EÚ, tam mm, to nie je len o tom, čo to stojí Európu, ale aj E, ak sa nepríjme nejaká legislatíva, aké to môže mať e, dôsledky, toto napríklad v oblasti investícií alebo pri kontrole hraníc z hľadiska azylu. V... Samozrejme, existuje tu celý rad takých hlavných aspektov pridanej hodnosti v rámci tohoto systému EÚ. V prvom rade ide o to, aby sa splnili požiadavky Eh, hodnot EÚ, aby sa zabezpečili bezpečné vstupy a vôbec bezpečné cesty, ďalej ako znižiť nezákonnú migráciu, posilniť právnu eh, istotu, prediktabilitu celkových postupov a jednotnú aplikáciu a implementáciu týchto pravidiel. A ďalej je tu aspekt zvýšenia efektívnosti v celom azylovom procese a znižiť náklady oproti tomu, ako to je teraz. Ďalší diapozitív. Pri týchto hodnoteniach sme zistili tri rôzne možnosti politiky, ako vytvoriť e, cestu k humanitárnym vízam. Poprvé, vyšlo by o, o v podstate o zrušenie víz alebo o nevyžadovanie víz, kde by sa zrušila požiadavka na víza pre určité skupiny obyvateľov zo zahraničia. Po druhé, obmedzené víza teritoriálne e, na určité územie a A po tretie, tu máme mm, povolenia na cestovanie pre žiadateľov o medzinárodnú ochranu v rámci EÚ. A toto je práve e, v právomoci zastúpenia SVČ v zahraničí. Tento systém e, sa hodnotil z hľadiska dopadov a dôvod je potom znižiť aj počet nezákonných vstupov do Európy a právny tím e, mal samozrejme za úlohu zistiť, aké možné úspory sa dajú dosiahnuť z hľadiska nákladov. Tu vidíme zjednodušenú tabulku, ktorá poukazuje na príspevky externalizácie, keď sa uplatnia tieto kritéria tých troch možností, čo som spomínal. Keď vychádzame z týchto kritérií, tak všetky tieto možnosti sú do istej miery preferované v podstate, keď ide o zrušenie vízovej povinnosti, tak to má tiež perspektívu. Ďalšie dve možnosti by taktiež znamenali, že majú prínos z hľadiska ekonomického. V prvom rade e, zniženie nákladov pri vracaní týchto osôb do krajiny pôvodu. A určite to povedie k lepšiemu e, zvládaniu a koordinácie takejto situácii. A okrem toho je tu aspekt proporcionality. Toto je 5-minútová prezentácia ktoré, dokumentu, ktorý mal 190 strán pôvodný, teda pôvodný dokument. Dúfam, že sa k tomuto ešte môže budeme môcť v budúcnosti detálnejšie vrátiť. Ďakujem za pozornosť. A teraz prišiel čas pre, myslím, pani Fernández hovorí o ekonomických aspektoch a potom pani profesor, profesorka Marenová. Takže pani Fernández, ďakujem veľmi pekne. Chcela by som poukázať na niektoré zistenia a nadviažem na vyjadrenia kolegu. A zameriam sa na ekonomické aspekty teda. Takže, ako bolo povedané, status quo e, poukazuje na prvú etapu nášho hodnotenia teraz – a naša analýza zistila, a ako bolo povedané, je tu vysoká miera rizika a okrem toho e, tie obete v podstate platia prevádzačom veľké sumy, aby sa dostali do EÚ. Hlavne tie zraniteľné e, osoby sú ženy a deti pokiaľ hovoríme o populácii. Okrem toho je otázka, či ho, teda takto. Hovoríme tu o, zhruba o 3% osôb, ktoré si vyžadujú ochranu. To sú údaje UNHCR. Analýza e, klasifikuje dopady do troch skupín. Za vonkajšie hranice a a predovšetkým ide o neregulárnu migráciu, a taktiež je tu aspekt vysokých nákladov na pátranie a záchranu. Druhá skupina, môžem sa vrátiť? Hovorí rečnička. Takto. Tretia otázka sa týka makromanagementu a teda ako sa zabezpečí príchod tých migrantov. Tam sú náklady vysoké, Okrem toho sú tu sociálne náklady, ktoré súvisia ešte aj s bojom proti trestnej činnosti. Teda organizovaný zločin tam zahráva svoju úlohu. Takže tu sme e, sa zamerali na ekonomický prístup ako jednotliví žiadatelia o azyl pristupujú ku žiadosti. Čiže aké sú jednotlivé cesty a vidíme tu aj ďalšiu možnosť, alternatívu u uchádzačov o azyl. Takže tí, ktorí nemajú možnosť, alebo tí, ktorí nejdú cestou regulárneho, pravdeného alebo zákonného spôsobu, hľadajú iné cesty. Takže tak si pozrieme, toto bude náš východisková pozícia. Čiže kto potrebuje tú ochranu a potom sú tu ešte náklady pre tých, e, ktorí, alebo náklady v súvislosti s tými, ktorí žiadajú o azyl. Takže tu z hľadiska ekonomickej teórie platí substitučný efekt. Takže tí, ktorí, e, ktorí teraz uplatňujú spôsob žiadosti za súčasných podmienok status quo, tak tí by mohli využiť humanitárne vízum. Dôležitý je aspekt príjmov. Z hľadiska ekonomického to znamená asi toľko, že tieto osoby, osoby v zdrojovej alebo susednej krajine za súčasných podmienok tiež za určitých podmienok sa budú snažiť získať azyl v EÚ, ale toto by bolo obmedzené oveľa viac vzhľadom na množstvo žiadateľov o azyl. A predovšetkým, keď si zoberieme e, príjmy na hlavu v danej krajine, to je ďalší faktor, ktorý sa zohľadňuje. Jedna perspektíva pre jednotlivcov, takže vzhľadom na aspekt e, hrozby mortality a pri prevádzačstve, ale Dva spôsoby víz, ktoré sa tu spomínajú, prichádzajú s určitými benefitmi. Členský štát z hľadiska perspektívy EÚ sa zameriava na náklady a na prínosy. Prvá možnosť, že by sa zrušili, zrušili víza, to je dosť eh, minimálne z hľadiska nákladov. A druhá možnosť, to by si vyžadovalo povedzme viacej ľudských zdrojov, čiže by bolo potrebné naozaj zvýšiť počet zamestnancov, ktorí sa tomuto budú venovať. Tie kľúčové prínosy znamenajú zníženie neregulárnej migrácie a navyše lepšie sa budú zvládať tie prílevy migrantov. A toto môže mať prínosy nielen pred príchodom, ale aj po príchode daných osôb. Chcem ešte zdôrazniť niektoré ďalšie benefity, a to sú nepriame. Tie sa týkajú sledovania hranice a celkovo aj e, ochranu hraníc, do toho môžeme zarátať. Tu náklady by išli taktiež nadol. Rada by som ešte spomenula, že tu sme e, získavali e, dôkazy aj konkrétne a toto naozaj poskytuje dobrú príležitosť získať informácie o tom, aké sú tie migračné toky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Takže ďalšou rečničkou je pani doktorka Violeta Moreno Lax. Už sme si teda vypočuli niektoré aspekty a budeme sa venovať tým hlavným otázkam. Čiže dôležité je získať prístup k azylu. Ako sme počuli, 90 celkovej populácie z tých, ktorí sú ako uznaní ako utečenci a dostávajú sa do členských štátov nezákonným spôsobom, A sú tu aj nejaké iné problémy z hľadiska implementácie zákonov. A toto môže poukazovať na to, že tu je určitá právna medzera. A toto súvisí s pravidlami, ktoré sa uplatňujú pri vstupe. A druhý aspekt je ten, ktorý uplatňujú členské štáty. Majú povedzme, e, svojský prístup k uplatňovaniu postupov EÚ v jednotlivých členských štátoch. A toto viedlo k e, vzniku určitých takých nových javov. Ďalší aj slide, prosím. Tu máme, e, teda zameriavam sa na ten problém s reguláciou skupiny, ktoré, e, ktorých sa týka práve tento nový systém azylu a aj Európsky kódex, aj teda aké sú pravidlá pre kraje osoby z tretich krajín a osoby, ktoré sa uchádzajú o ochranu v EÚ je, nie je tu jasné a zreteľné vyjadrenie e, týchto aspektov, ako získať medzinárodnú ochranu pri vstupe na územie EÚ. Napríklad sú tu nejaké pravidlá, ktoré sa týkajú osôb, z hľadiska ich kvalifikovania. Teda sú to, povedzme, osoby, ktoré chcú prekročiť, alebo majú úmysel prekročiť e, hran- európske hranice a môžu sa uchádzať o azyl podľa článku 6 Šengenského kódexu alebo potom podľa článku 14. A vízový kódex e, práve v tomto nie je jasný. A okrem iného sa to týka aj rozhodného, e, rozhodnutia súdneho dvora. Ďalej, z hľadiska procedurálneho, tie osoby, ktoré už požiadali žiadosť o azyl, tak pre tieto systém nereguluje prístup na samotné územie Európy. Takže v tomto smysle sa tieto osoby dostávajú do dosť nemožnej situácie, čiže zároveň sú ako X a ne X. A pri tomto X to sú tie osoby, ktoré musia vytvoriť, pardon, musia prísť z ochotou vrátiť sa do krajiny pôvodu. A potom, ak to je takto, tak to, sú vlastne tieto osoby diskvalifikované na základe tzv. smernice o e, kvalifik- zakvalifikovaní osoby. Takéto e, možnosti sú vlastne chránené osobe, ktorá sa môže vrátiť do krajiny pôvodu. E, ide o ľudí, ktorí vlastne sa týkajú ktorí môžu sa vrátiť do krajiny svojho pôvodu, ale nebudú uplatňovať alebo nebudú sa môcť uchádzať o štatút utečenca. Čo sa týka mm, problému výkladu a tlmočenia, okrem nejasného právneho rámca, ktorý tu máme, mm, prax členských štátov je postavená na viere, že nie je žiadna povinnosť pri žiadnej situácii vydávať víza ľuďom, ktorí potrebujú medzárodnú ochranu a to e, a chránené procedúry vstupu sú vlastne dobrovoľné. Ale keď sa pozrieme na primárne a sekundárne právo Európskej únie, okrem humanitárnych víz a okrem toho, ako to vykladal Európsky súdny dvor, e, v rôznych prípadoch vidíme, že základné práva ako súčasť primárneho práva zohrávajú svoju rolu. Prečo? Pretože uchádzači o azyl e, sú zakojení do vlastne e, kategórie generické občania tretich štátov, ktorá je využívaná pre regulovanie víz. Keď sa teda pozriete na znenie v nariadení P39, to je vlastne nariadenie o zoznamoch víz, tak tam je táto otázka určená tretím, občanom tretich krajín, ktoré sú vedené v prílohe 1. A nie je tu žiaden dôvod, či už právny alebo racionálny, preto aby sme vylúčili ľudí, ktorí eh, splňajú túto kategóriu občania tretich štátov, a následne sa uchádzajú o azyl potom, ako prídu na území EÚ. To isté platí aj pre skupinu osôb, ktorá prekračuje hranice alebo má úmysel prekročiť vonkajšie hranice čo sú vlastne e, podmienky, ktoré e, aktivujú článok 77 zmluvy o fungovaní Európskeho spoločenstva, takisto to spadá aj pod dohovor o Schengenskom kodexe. Takže ľudia, ktorí by následne podali žiadosť o udelenie azylu, by, zar- by boli zaradení do, osob, do skupiny osôb ľudí, ktorí prekračujú alebo chcú prekročiť hranicu. A ak to tak je, tak to znamená, že uchádzači o azyl sú pokrytí v primárnom práve a teda aj kapitola o základných právach automaticky platí. Toto je výklad, ktorý má platie aj pre judikatúru Francen a je aj uplatnená aj v kapitole 51 kapitole základných práv. Preto nemôžu vzniknúť situácie, ktoré by boli pokryté európskym právom a nebola by tu uplatňovaná charta základných práv ehm, uplatniteľ, uplatniteľ z európskeho práva, či tam judikatúru Francen, sa týka uplatniteľnosti základných práv, ktoré garantuje charta a preto princíp non-refoulement, ako je uplatnený v článkoch 4 a 19 charty, musí byť tiež pokrytý. Akékoľvek opatrenie, vrátanie odmietnutia víz, ak to vystavuje od daného uchádzača o riziku prenasledovania alebo vážneho ohrozenia je zacházané. Je tu ďalšia judikatúra Caldera ehm, z, zo strany Veľkého senátu E, súdneho dvora, kde môžu vyplývať ďalšie prípadné dôsledky, ktoré vyplývajú z kapitoly 4. A je povinnosť členských štátov zabezpečiť, aby akékoľvek takéto rizika boli neutralizované. Môžeme teda uzavrieť, že nie je tu žiadna, žiaden manevrovací priestor pre členské štáty, ktorý bol vytvorený v daných situáciách. A s týmto na pamäti treba nezabúdať na to, že implementačné cesty, ktoré boli doposiaľ sledované, boli schémy presidľovania, schémy sponzorstva alebo humanitárne koridory, ktoré vlastne predpokladali um, takéto arbitrárne vykladanie pravidel, ale tie neboli nemiestne. Čo my hovoríme je, že pri konkrétnych situáciách povinnosti non-refoulement môžu vytvárať pozitívne záväzky pre členské štáty, ktoré môžu byť splnené len tým, že budú vydávané takéto humanitárne víza pre tých, ktorí potrebujú medzárodnú ochranu. Takže práve preto vlastne Ehm, tu opierame o prístup postavený na základných právach, aby sme zabezpečili primárny prístup k takejto ochrane pre tých utečencov, ktorí sa nachádzajú na teritoriu členského štátu. To je najlepšia alternatíva pre uplatňovanie pravidel európskeho e, práva. E, politické riešenia, ktoré, mm, ktoré už moji kolegovia spomenuli, zahrňajú aj prerušenie alebo pozastavenie povinnosti mať víza, to je e, vlastne zbavenie povinnosti mať víz, Znamenalo by to doplnenie na zoznam víz a teda občania z bezpečných tretich krajín by jednoducho nepotrebovali získavať víza pre cestovanie do členských štátov EÚ, kým sa nezmenia podmienky a kým nebude opäť zmenený zoznam jednotlivých krajín. Druhou možnosťou by bolo využívanie ehm, reformnej, alebo reformovanej sady pravidiel pre e, víza udelované na základe um, azylového konania, ktoré by vydávali ambasády členských štátov. To by bolo individuálne riešenie napriek schémy humanitárnych koridorov Talianska, o ktorej si potom vypočujeme po mojom vystúpení. A konečný formulár vlastne predstavuje kompletnú európsku centralizáciu a znamenal by aj individuálne riešenie pre tých, ktorí potrebujú medzárodnú ochranu. Uchádzajú sa aj o európske víza za účelom azylového, azylového konania, a to buď v nejakých celoeurópskych azylových centrách, alebo v rámci delegácií ESVČ s personálom EASO, ktorý by previdoval tieto, um, tieto um, žiadosti v mene členských štátov a bol by to nejaké odvolacie konanie v prípade negatívnych, negatívnych zamietnutí. Takže to je asi taká najvyššia miera alebo najvyšší stupeň európskej centralizácie a intervencie. Znamenalo by to aj prekopanie celého dublinského systému a zároveň by to znamenalo aj zavedenie relokačnej schémy, ktorá by mala podporovať takéto politické riešenie. Ďakujem. A ďalší obrázok, keď sa na to pozrieme, keď hovoríme o problémoch, ktoré eh, si vyžadujú eh, koncenzus pre, eh, pre schému opušťania alebo teda zrušenia vizovej povinnosti, identifikovali sme tri možnosti, teda výhody, nevýhody každej z nich a na základe dostatočného právneho rámca, ktorý bol k dispozícii v zmluvách, pre ktorúkoľvek z týchto troch politických riešení vždy článok 77.2 písmeno A a B zmluvy o fungovaní Európskeho spoločenstva pri kontrole víz pre osoby, ktoré prekonávajú hranice Európskeho spoločenstva, ako je článok 78.2g TFTU, ktorý ho volá po opatreniach, ktoré majú byť súčasťou spoločného európskeho azylového systému, ktoré majú riadiť e, toky ľudí, ktorí sa uchádzajú v ochranu tak obe tieto buď e, spoločne alebo alternatívne by poskytli adekvátnu právomoc európskym legislatívnym orgánom príjmať ktorékoľvek z týchto riešení, ale myslíme si, že ako prvý krok by taký postupný e, fázový prístup, alebo teda etapový prístup bol vítanejším. Prvou, prvou etapou by bolo, že by sme tu mali riešenie na úrovne Um, humanitárnych víz na úrovni členských štátov, ktoré by predchádzali celoeurópske centralizované schéme a na záver by tu vlastne išlo to ideálne riešenie schémy upustenia od vízovej povinnosti. A spravodajca um, nepodporil explicitne tento etapový prístup, ale podporil to, to východisko, ktoré tu máme a ktoré je súčasťou tohoto odporúčania. Čo môžeme spraviť je, aby sme prekonali jednotlivé prekážky, ktoré tu máme, ktoré sú spojené aj s tým LTV riešením a to je vlastne um, priznanie si toho, čo sú tie hlavné prekážky, ktoré sú spojené s touto schémou, teda keď hovoríme o dlhodobých vízach a a to sú vlastne opatrenia, ktoré by sprevádzali a riešili akékoľvek sekundárne nedostatky takýchto riešení. Tými hlavnými riešeniami sú vlastne schopnosť autonómnych riešení členských štátov, alebo teda takého čierneho pasažierstva na strane členských štátov, ktoré by sa snažili utekať pred disproporčným um, objemom uchádzačov na základe súčasných pravidel Dublinu a potom je to vlastne ponechanie predvstupových bezpečnostných kontrol čisto v rukách členských štátov, to by viedlo k extrateritoriálnemu diskvalifikačnému systému. A, a výsledná artikulácia takéhoto systému um, extrateritoriálneho riešenia um, by bola vlastne možným riešením, ale to je niečo, čo my nenavrhujeme. To by bol jednoducho len mechanizmus, kde by sa ľudia len mohli uchádzať o víza pre bezpečné cestovanie do EÚ a až potom by mohli predložiť žiadosť o azyl, ktorá by bola posudzovaná na základe validných pravidiel v európskom azylovom systéme tie kontrolné opatrenia, ktoré my navrhujeme a ktoré boli spomenuté v tejto štúdii pre prekonanie týchto dvoch kľúčových nedostatkov sú zavedenie nezávislého monitoringu a možno aj sankčného mechanizmu, ktorý by zabezpečil súlad na strane členských štátov. Je to ďalej spravodlivý systém distribúcie po príchode v súlade s princípom solidarity podľa zmluvy o fungovaní Európskeho spoločenstva. A zároveň si to bude pravdepodobne vyžadovať aj dublinskú reformu v súlade e, s Šlajnovým, Šlajnovej návrhom, ona už odišla. A takisto navrhujeme aj centralizáciu niektorých výdavkov v rámci európskeho rozpočtu, tak aby akékoľvek nadmerné náklady boli pokrývané nielen e, členskými štátmi, ale Európskou úniou ako celkom a spoliehanie sa na technologické a elektronické možnosti, aby sme Následne znižovali náklady, spolupracovali s ziskovkami tak v predprichodovej eh, fáze, ako aj v postaplikačnej fáze, eh, tak aby tu bol taký systém eh, vlastne sprevádzania každého uchádzača počas celého procesu a zavedenie pozitívnych a negatívnych stimulov, aby sme zabezpečili plnenie súladu. A mm, týmto vám chcem poďakovať za pozornosť a teším sa na ďalšie otázky. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu, pani profesorka a teraz pán Dežrer, zástupca nezávislého konzultanta. Nech sa páči. Môj pohľad bude čisto taký technicky odborný, teda budem sa na to pozerať od pohľadu konzulátu. Znamená teda z pohľadu tých, ktorí musia uplatňovať tieto nariadenia, o ktorých eh, práve vy hlasujete. A položil som si nasledujúce otázky a síce humanitárne víza A reálne riešia problém? Je to skutočné riešenie problému? Pomôže nám to skoncovať s tými drámami nezákonnej migrácie? To je prvá otázka. Druhá otázka, aký budeme mať dopad takýchto víz na konzuláty, respektíve ďalšie administratívne úrady. Ehm, Prvá otázka, teda humanitárny humanitárne vízum. Rieši to problém? Dovolte im povedať, že celkový cieľ, ktorý chceme dosiahnuť, je to, aby sme vydávali víza, ktoré budú mať jasnú kategóriu, mm, špecifickú kategóriu osôb. Je to veľmi široká kategória osôb, to je prvý problém. Ide v podstate o všetky osoby, ktoré majú, a ktoré plánujú žiadať o ochranu, alebo ktoré údajne potrebujú túto ochranu, respektíve myslia si, že potrebujú ochranu. A okrem toho po prechodnom období táto iniciatíva bude táto iniciatíva platiť univerzálne. Cieľom je eh, umožniť všetkým osobám eh, na svete, aby predložili jednu žiadosť o humanitárne vízum ehm, a požiadať o ochranu v konkrétnej krajine Európskej únie podľa svojej voľby, ak tomu správne rozumiem. Ehm, ja mám k dispozícii štatistiky, ktoré hovoria o nejakom počte osôb vo svete, ktoré potrebujú túto ochranu alebo to myslia. Ale myslím si, že tu v Európskej únii ten počet kandidátov bude pravdepodobne veľmi vysoký. Okrem toho, tento návrh ešte chce e, vlastne veľmi zverej, spropagovať takúto alternatívu, aby sme podporovali takúto alternatívu, ale tento postup a toto riešenie jednoducho sa nebude uplatňovať na všetkých, ktorí sa snažia nelegálnym spôsobom dostať do Európskej únie. Pred chvíľou sme počuli číslo zhruba 80 osôb, ktoré dostanú azyl, tak sa do, dostali do, krajiny EU, do, do, do krajín EÚ nelegálne. Dobre, ale máme tu zase aj iné číslo, a síce, aké je percento všetkých tých, ktorí sa dostanú do, do Európskej únie, ktoré reálne dostanú ten azyl? To je tiež percento, ktoré by bolo zaujímavé si vypočuť, ale nepočuli sme ho. Pretože medzi nimi je to, čo mu hovoríme alebo čo pomenúvame ekonomickí migranti, ktorí nie sú predmetom prenasledovania vo svojich krajinách, ale ktorí sa napriek tomu chcú pre, presťahovať do Európy, aby tu našli život, ktorý podľa nich bude lepší tieto osoby, ktorým bude zamietnuté humanitárne vízum, budú mať stále pokušenie dostať sa do Európy nejakou inou cestou, keď jednoducho zlyhá toto vízum. Mne sa zdá, že to pole pôsobnosti tejto iniciatívy je hrozne široké, ale rozhodne nie také, aby sme dokázali zabrániť eh, takým tragédiám, ako dochádza vlastne pri neregulárnej alebo nelegálnej migrácii. Takže to je prvá otázka, ktorú tu máme. Druhá otázka, akým spôsobom budú konzuláty čeliť týmto žiadostiam o víza, ktoré nedokážu vyhodnotiť. Určite ich bude veľmi veľa. To je jasné. A tuto vlastne ako bývalý konzul, teraz hovorím ako bývalý konzul, ako človek, ktorý bol tým vlastne úradníkom, ktorý predeloval víza, tak e, ten môj pohľad je, že táto iniciatíva by mala univerzálne, celoplošne zaviesť tento systém a zároveň by vlastne sme mali e, za cieľ šíriť informácie o týchto vízach a propagovať ich a to by znamenalo, že sa aj zvýši počet žiadateľov o takéto výzva, víza. Stále ešte nevieme, aké budú tie čísla, to je neznáme, neznáma veličina, ale budeme tu mať rastúci počet víz, ktoré treba spracovať a to bude mať veľké personálne požiadavky. A to zároveň bude znamenať, že budeme mať väčšie mm, požiadavky na kancelárie, zabezpečenie a zároveň aj outsourcovanie ľudí. Bude to dostupné, bude to reálne. Tu vidíme veľmi rozdielny prístup, ktorý tu máme medzi týmito návrhmi, ktoré sme dostali od e, spravodajcu, ktorý odmieta outsourcing. A zároveň tu máme aj návrh v správe parlament, projektu, kde parlament vlastne aj pracuje alebo uvažuje nad externalizáciou týchto činností. Ak by sme to teda outsourcovali, teda externalizovali, ak to zavedieme, kto to bude platiť? Žerateľovi za asi ťažko, členské štáty, to si tiež nemyslím. A teda tá iniciatíva hovorí, že tie náklady že tie náklady budú nejakým spôsobom kompenzované e, tými žiadateľmi o tieto víza, ale obávam sa, že e, príchod tých ľudí, ktorým budú víza zamietnuté, respektíve ktorí ani nebudú žiadať takéto víza, že tí ľudia naďalej budú chodiť a tento problém tu naďalej budeme mať, teda stále tu budeme mať e, skupiny ľudí, ktorí sa budú pokúšať dostať na te európske teritorium aj naďalej neregulárne ak sa niekto bojí, že je prenasledovaný, ak je niekto skutočne e, prenasledovaný, ako sa dostane legálne na náš konzulát, aby požiadalo tie víza? Ako sa tam dostane, keď konzuláty sú v chránených častiach miest? K tomu povolí vstúpiť na ten konzulát a následne sa identifikovať, alebo kto má potom e, prehlásiť, že je skutočne tou osobou a, a, a nejakým spôsobom e, vlastne identifikovať seba prostredníctvom dokladov. To pôjde veľmi ťažko, keď nebudete spolupracovať s miestnymi orgánmi a potom rozhodnutie do 15 kalendárnych dní. Úprimne musím povedať, že to je veľmi malo realistické. Keď to rozhodnutie bude pozitívne, tak čo urobíte teraz? Čo keď ten človek nemá pas alebo cestovný doklad? My mu potom vydáme cestovný doklad a ten cestovný doklad následne bude akceptovaný v tej krajine pobytu a ako ten človek opustí tú krajinu, ako odcestuje z tej krajiny preč to znamená, že niekto z konzulátu ho bude sprevádzať na letiske, no tak skúsme byť realisticky v tomto smere. A v prípade, že by ten držiteľ takéhoto víza sa aj obratil na dané, daný úrad, ktorý mu vydal vízum, ako by sme ho následne chránili, keď takáto medzárodná ochrana mu nebude priznaná a čo keď sa to vízum zamietne? to bude veľmi striktné konanie pre konzulát. To znamená, že to rozhodnutie musíte nejako odôvodniť, vydať mu písomné stanovisko. To trvá nejaký čas, to opäť znamená personálne náklady a to sa tu tiež nikde nehovorí. A čo odvolacie procesy? Čo keď sa niekto odvolá? Na opravné prostriedky? Čo keď e, e, si zoberiete, že všetci by mali právo na takéto opravné konanie alebo odvolanie? aký to bude administratívny nápor. Nevieme, koľko ľudí sa bude odvolávať z tisícky podaných žiadostí o humanitárne víza. Možno 10-50 bude splňať tie kritéria humanitárnych víz a tí ostatní čo? Tí podajú odvolanie. Alebo, alebo máme nejaký odhad toho, koľko budú tie pomery. Častokrát na rozdiel od toho, čo si myslíme, tak odmietnutie víza je časovo o mnoho náročnejšie než vydávanie víza. Na záver. Ja sa to snažím urýchliť, lebo máme meškanie. V každom prípade ide o iniciatívu, ktorá je chválihodná. Ja naozaj mm, necítim sa ani povolaný na to, aby som sa vyjadroval za alebo proti. To je v konečnom dôsledku politické rozhodnutie. Ale je to iniciatíva, ktorá zbudzuje hrozne veľa praktických otázok a v konečnom dôsledku bude znamenať aj zvýšenie e, náporu na konzuláty, na odvolacie orgány, tak aby dokázali fungovať a e, podľa skúseností, ktoré ja mám, tak e, jednoducho toto je niečo, k čomu sa absolútne neblížime. Ďakujem a teraz prejdeme k poslednej prezentácii za Sant'Egidio. Je to pán De Volder. Vítame vás na našom vypočutení. to poprvýkrát, čo ste tu v Libe Ďakujeme za vašu prítomnosť. Ďakujem, pán spravodajca, toto naozaj nie je prvýkrát. Prepačte, ja nie som právnik, takže moja prezentácia bude skôr takým svedectvom ohľadom toho, čo to znamená pracovať s humanitárnymi vízami pre ľudí, ktorí majú náru na medzinárodnú ochranu, ale taktiež pre príjmacie krajiny. My tu diskutujeme v Európskom parlamente o týchto návrhoch už dlho. Pán spravodajca, vy ste vyjadrili taktiež vašu frustráciu ohľadom toho, ako dlho to už trvalo. Taktiež chcem vyjadriť frustráciu mnohých ďalších, ktorí čakajú na nejaký náznak zo strany medzinárodného spoločenstva aj Európskej únie. Ľudia, ktorí utekajú pred násilím, pred vojnami v Líbii, v Sýrii a podobne, bez toho, že by nejaký takýto náznak prichádzal. Takže ďakujem za vaše neutichajúce úsilie, čo týka práce na tomto návrhu. Takže to, čo ľudia zažili, to, čo videli zo strany EÚ, je politika únie, ktorá je nie len stále zomknutejšia, ale má stále viacej uzavreté hranice. A to, čo sa deje v stredomorskej oblasti, to je problematické aj v súvislosti s hodnotami EÚ. Predovšetkým v posledných dňoch a týždňoch sme videli kvôli nedávnym politickým zmenám v Taliansku, v Rakúsku, Nemecku a inde v Európe sme videli, že uzavretie externých hraníc Európskej únie, predovšetkým e, v oblasti Stredozemného mora je stále vážnejšie. Zachranné plavidlá dokonca nemohli, alebo neboli vpustené do európskych prístavov a záchranné akcie boli outsourcované do rúk e, Libijskej pobrežnej stráže a taktiež je narastol počet ľudí, ktorí sa utopili v Stredozemnom mori za posledné týždne. Podľa IOM, Medzinárodnej organizácie pre migráciu, sa tento rok v Stredozemnom mori utopilo viac než tisíc ľudí. A dokonca aj teda v posledných dňoch Takže to je veľmi komplexná situácia, to musíme pripustiť. Počuli sme skvelý, ideálny návrh v ideálnom svete a potom sme taktiež počuli, si vypočuli kritické stanovisko, ktoré je možno trochu realistickejšie. Takže je to komplexná situácia, keďže tu máme kriminálnych prevádzačov, ľudí, keďže sú tu obrovské počty ľudí, ktoré by potenciálne mali nárok na takéto humanitárne vízum, keďže je tam e, mix e, ekonomických migrantov a utečencov. Taktiež tu máme určitú verejnú mienku v európskych krajinách. No a myslím si, že európske krajiny a EÚ ako celok majú pred sebou historickú a e, ťažkú úlohu vytvoriť realistickú politiku bez toho, že by sme stratili našu ľudskú tvár a vzdali sa hlavných hodnot európskeho projektu. Takže tuto ja chcem predstaviť eh, skúsenosti eh, komunity San Egidio. My sme pracovali na eh, možných riešeniach v Ríme aj inde, v Európe Gidio riešil túto humanitárnu krízu Mali sme mnohých dobrovoľníkov, ktorí vítali migrantov na Lampeduze, Sicílii a tak ďalej. A podľa nás je nadalej absurdné, že ľudia, ktorí utekli pred vojnou, teraz musia riskovať svoje životy, predať svoj posledný majetok, aby zaplatili prevádzačom, aby sa dostali do EÚ a mohli tu požiadať o azyl. Toto je Ehm, v podstate ten dôvod, prečo prišla myšlienka humanitárneho koridoru a myslím si, že toto je veľmi jednoduchá, dobrá myšlienka. Môj 12-ročný syn sa ma pred pár rokmi opýtal, keď videl tie člny naložené utečencami v novinách, prečo sa, opýtal sa, prečo tam nepošlame lietadla a neprivezieme ich sem. A myslím si, že o toto ide v práve v tej myšlenke humanitárneho koridoru identifikovať v tranzitných krajinách tých, tých najzraniteľnejších utečencov, ktorí majú nárok na medzinárodnú ochranu. Takže vieme, že je tam šanca, že ju dostanú napríklad 99,9%. Dostanú ju teda, až sa dostanú do Európy. Do no, krajín ako Libanon, Etiópia alebo Turecko môže im poskytnúť humanitárne vízum a letenku do Európy. A v tomto modeli je kľúčová bezpečnosť, bezpečnosť pre zraniteľných utečencov, tak aby už nemuseli predlžovať svoj pobyt e, za nebezpečných okolností a zverí svoj život do rúk prevádzačov, ale taktiež, a to netreba zanedbávať, bezpečnosť pre príjmacie krajiny, tam štátne orgány musia poskytnúť bezpečnostné kontroly, aby každý vedel, aby každá krajina vedela, kto na jej územie prichádza. Toto by nám pomohlo ukludniť nervóznu verejnosť. Humanitárny koridor je dobrým príkladom bezpečnej, bezpečnej cesty a my sme mali takýto model v spolupráci Talianska, Francúzska a Belgická a pomohli sme viac než 3000 utečencom. Väčšina z nich bola Sýrčanov, ktorí žili v Libanone alebo Eritričanov, ktorí žili v Etiópii. No a ja toto chcem povedať ako politický realista, že Sant Egidio spolupracuje s stredovo-lavicovými a stredovo-pravicovými vládami. Napríklad v Elizejskom paláci bývalý francúzsky prezident podpísal dohodu o spolupráci a súčasný francúzsky prezident pán Macron je ochotný ďalej s nami spolupracovať a ešte rozšíriť túto dohodu. Dokonca niektoré mikroštáty ako San Marino a Andorra taktiež v prípade niektorých rodín sa pripojili k tomuto modelu. Ale môžeme tento projekt rozšíriť ešte aj na ďalšie krajiny členské štáty EÚ. Je tu ešte ďalší aspekt humanitárnych koridorov, ktorý spôsobuje, že tento model je inovatívny, atraktívny pre vlády a to je to, že, to je, že sú súkromne e, sponzorované, pretože samozrejme sa každý opýta, kto to zaplatí. Gidio má rôznych partnerov, sú to predovšetkým protestantské církvy a konferencie katolických biskupov, ale taktiež sú tu moslimské a židovské spoločenstva, ktoré platia tieto letenky a taktiež poplatky za víza a platia za ubytovanie týchto rodín. Naši partneri taktiež pomáhajú s integráciou rodín a táto podpora FAR a e, rôznych náboženských spoločenstiev v celej Európe je zásadná pre úspech nášho, nášho procesu, pro, projektu. Taktiež sa ukázalo, že takéto súkromné sponzorstvo zvyšuje šancu na úspešnú integráciu e, týchto osôb bez toho, že by sme vylakali verejnosť. A myslíme si, že toto je v záujme štátov, je v ich záujme podporovať takúto účinnú formu solidarity, kde v podstate súkromný a verejný sektor spolupracuje a nespočíva všetko na ramenách štátu a zároveň sa tým znižuje poten- počet potenciálnych obetí prevádzačov. Čo sa týka humanitárnych víz, o ktorých tu dnes hovoríme, prepašte, ja som ten text dostal dnes až veľmi neskoro, takže som ho nemohol riadne preskúmať, ale ako právnu, právny zdroj máme možno stanovenú v Šengenskom kodexe vydávať vízum z humanitárnych dôvodov a iba v niektorých prípadoch používame článok 25 kodexu, kde sa členským štátom umožňuje vydávať víza s obmedzenou územnou platnosťou. A to tiež z humanitárnych dôvodov. Ale toto nie je príliš často používaný postup a týka, je to skutočne len skôr výnimka a my v Sant Egidio sme vďační vládam, s ktorými spolupracujeme, že sa vytvárajú humanitárne koridory a keďže máme dobre výsledky vrátane dobrej sociálnej integrácie utečencov a využívanie sieti Solidarity v rámci Európskej spoločnosti. Veríme, že tento projekt by mal byť rozšírený aby zahrňal viacero členských štátov a väčší počet utečencov. Čo sa týka vízových postupov, to, čo som videl alebo počul ohľadom tohto návrhu, je veľmi pekný. Mňa by zaujímalo, nakoľko je to politicky vykonateľné, keďže mnohé členské štáty na rade sa stávajú proti, ale myslíme si, že je možné sa dopracovať k právnemu rámcu s nasledujúcimi charakteristikami. Po prvé, povolenie na vstup z humanitárnych dôvodov už nebude výnimkou, ale skôr pravidlom. Kedy tie osoby, na ktoré sa to povolenie vzťahuje, musia podliehať pravidelne kontrolovaným požiadavkám a taktiež akreditované organizácie môžu sponzorovať takéto osoby. Prepačte, pán de Volder, už nám dochádza čas. Keďže ešte kolegovia budú chcieť položiť otázky. Ešte 45 sekúnd, prepačte, dokončí to. A zraniteľné osoby by mali byť pustené v režime chráneného vstupu. Poradov, čo som počul o návrhu tohto výboru, pokiaľ to pomôže, aj si myslím, že by to mohlo pomôcť, harmonizovať a rozšíriť naše skúsenosti s humanitárnymi vízami a koridormi, tak môžeme určite tento návrh uvítať, ale buďme realisti a zaručme, že to neoslabí možnosti členských štátov pristúpiť tomuto projektu. Ďakujem za pozornosť. A prepačte, som presiahol pridelený čas. Ďakujeme, pán De Folder. Teraz sa blížime ku koncu nášho vypočutia. Myslím, že všetci už sme pripravení pokračovať v angličtine, ale nemusíme prekročiť e, plánovaný koniec. Ďakujeme tlmočníkom, ktorí budú pracovať do 18.30, ale mali by sme dať poslancom čas sa prihlásiť do diskusie a vyjadriť sa, položiť otázky. Pani Spinelli ako prvá možno a ešte aj ďalší sa môžu neskôr vyjadriť. Pani Spinelli. Veľmi stručne chcela by som poďakovať všetkým, predovšetkým e, doktorovi De Volterovi za vysvetlenie toho konceptu humanitárnych koridorov. A ešte jedna taká téma, ktorú by som rada e, predniesla na zváženie, a to je vlastne otázka nákladov za tie operácie, o ktorých hovoril doktor Diege. Mm, treba povedať, že sa chcem spýtať, že či e, si myslíte, že je nevyhnutné ehm, stále znova a znova zvažovať náklady za takúto politiku otvorenosti voči nákladom za neotváranie takýchto humanitárnych koridorov alebo teda um, humanitárnych riešení. Teda, čo by nás stalo nerobiť takéto riešenie alebo nevychádzať v ústrety humanitárnym um, problémom. Tie sú časokrát veľa väčšie než tie náklady za vytváranie legálnych ciest. Um, to bolo niečo, čo to bolo um, opísané aj profesorkou v predchádzajúcom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 tej e, legálnej versus nelegálnej, e, tak e, treba si povedať, že nelegálne cesty sa tvoria vždy tam, kde neexistujú legálne cesty. A po tretie, vidím tu obrovskú, obrovský nedostatok kapacity Európskej únie, aby sme dokázali myslieť dlhodobo. Stále myslíme krátkodobo. Stále sa pozeráme na krátkodobé problémy a treba si uvedomiť, že toto je niečo, čo, čo vedie do Európy v úpadku Európa, ktorá by myslela dlhodobo, by hľadala stále viac ciest pre humanitárne koridory, pre bezpečné a legálne cesty, ako sa sem dostať. A zároveň by takýmto spôsobom eh, bolo možné reformovať celý dublinský systém. A to tak, aby sme dokázali eh, reformovať Európsku úniu tak, že budeme predovšetkým plniť ustanovenia článku 80, ktoré si vyžaduje humanitárne a solidárne riešenia. Pán Becker. Ďakujem, pán predseda. Len stručne chcel by som srdečne poďakovať za tie výnimočne komplexné nové aspekty od nákladov až po legislatívne aspekty a chcel by som povedať dve veci. A prosím, nechápte ma zle. Je to súčasť analýzy ktorá sa mi tu natiská ako politikovi, ako právnikovi. Momentálne máme aktuálnu stratégiu rady, o ktorej sa diskutuje, ktorá sa rozvíja, aby sa zabránilo pašeráctvu, prevádzačstvu a idú sa vytvárať e, príjmacie centra mimo územia EÚ a síce tam, kde prebiehajú takéto prevádzačské aktivity. A samozrejme je to o spôsob rokovania, ale tuto týto centra by sa v podstate vyjasnil aj nárok na azyl ešte pred vstupom na území EÚ, pretože všetky ostatné aspekty sú pre mňa stále ťažšie predstaviteľné, čím viac vás počúvam. Takže tuto v podstate potrebujeme mať určitý model na stole, uvidíme do akej miery sa to bude ďalej rozvíjať. A druhá vec, k tomu, čo povedal pán De Jäger, menoval určité body, kde musím povedať otvorene, že toto samozrejme musíme zodpovedať v rámci legislatívneho návrhu. Musíme dať odpoveď na to, kedy a aké množstva e, sú zvladateľné, ako sú zvladateľné tie problémy, prekážky, ktoré ste menovali. Ďakujem, že ste nám predstavovali, predstavili tieto body. Myslím si, že ináč sa nemení nič na tom, že rozumne je treba si to premyslieť a sledovať tento cieľ, tak aby sme vniesli poriadok do celého systému. A tí, ktorí e, žiadajú o azyl a zaslúžia si ochranu, musia e, byť e, ošetrení v zmysle ženevského dohovoru. A k tomu, čo povedala naša panelistka, na ktorej meno nedovidím. Ja sa mi plne súhlasím. Ďakujem. Ďakujeme za otázku aj odpoveď. A ešte pani Valero a Eli Schlein po nej. Ďakujem pekne. V podstate som mala podobnú otázku ako Barbara Spinelli. Ale áno, stojí to veľa peňazí, požiadať o vízum a preto mnohé krajiny to proste nechcú. A to je argument, s ktorým máme stále dočinenie. Ne? Proste je to záťaž na konzuláty. A to súvisí aj s tým, čo povedal pán vekar. Tieto strediska, ktoré budú vytvorené mimo Európy, tam by bolo možné preskúmať žiadosť o azyl ešte prv, než by daná osoba prišla do Európy, ale aj to bude veľmi drahé. Ako dosiahnuť to, aby to bolo z právneho hľadiska bezpečné e, preskúmať takúto žiadosť alebo žiadosti? A nakoniec aj tak e, sa to môže zamietnúť a aj pre samotných žiadateľov to bude drahé. Čiže ako zabezpečiť tú zákonnú cestu, právnu, právne zákonnú cestu do Európy. To e, bude stať veľa peňazí aj z hľadiska toho externého. Tak či onak e, to bude stať veľa peňazí. Myslím, že najlepšie by bolo vytvoriť humanitárne víza. Eli, sa páči, veľmi stručne. A potom, myslím na záver, a zrejme to budeme musieť všetko zrealizovať v angličtine. Veľmi stručne. Využijem ešte to, že tu máme tlmočníkov a budem veľmi stručná, pretože ja plne podporujem eh, ich štrajk a plne sa k ním pridávam. Ale dovolte ešte mne veľmi stručne poďakovať komunite Sant Egidio a takisto aj Federácii evangelických cirkví za to, že dokázali dať taký jasný signál, jednoznačný signál ohľadom toho, čo presne môžeme spraviť, čo môžu robiť európske inštitúcie a národné vlády um, ak tu existuje nejaká politická vola, respektíve ak by tu bola politická vôľa niečo spraviť. A treba povedať, že jediný účinný spôsob, ako bojovať um, proti um, tomuto aspektu a ako pokračovať proti tej kontinuálnej tragédii na Stredomorie, E, podporovať alternatívne, bezpečné a dostupné cesty, tak aby sme dokázali konať, pretože bez nich e, nebudeme môcť e, hovoriť o akýchkoľvek alternatívach, pretože nemôžeme akceptovať také riziko, aby ľudia prichádzali na naše pobrežia už mŕtvi. Takže ešte raz veľmi silne ďakujem za, za to, že ste nám dali tento aspekt a za to, že ste ukázali, že to ide inak a naozaj je dôležité, aby sme pokračovali. Ďakujem Juanovi Fernandovi za jeho pohľad, za to, že sme hovorili o humanitárnych koridoroch, o plánoch presídlenia, ktoré sú primerané tým význam, ktoré sa, s ktorými sa potýkame na hraniciach a zároveň je dôležité, aby, e, aby sme nepremrhali tú historickú možnosť schváliť reformu, dublinskú reformu, <coughs> ktorá je tak zásadná by sme to obrovskou dvojtretinovou väčšinou podporili, tak aby sme ukázali, že je nevyhnutné vytvoriť aj legálne cesty vstupu, ktoré sú, ani nie sú nikde spomenuté e, v tých bezpečnostných e, zvodkách, ktoré nám dávajú e, z rady a kde sa hovorí o legionálnych platformách pre nastupovanie na jazylový azylový proces, čo vyzerá absolútne neokolonialisticky a krajiny Africkej únie o tom nechcú ani počuť. Takže naozaj je dôležité, aby sme prevzali vlastnú zodpovednosť a e, rešpektovali ten dobrý príklad, ktorý už existuje a ktorý je v praxi. A ja ďakujem veľmi pekne za stručnosť. Celá táto diskusia je o solidarite. A tá solidarita nám až príliš často chýba. Je tá solidarita, ktorá chýba v rámci Európskej únie, ale ktorá chýba aj navonok, ako Európska únia, ako sa správame navonok. Takže e, týka sa to aj všetkých tých um, odmietnutí e, našich aktivít, ktoré sme tu mali. Takže teraz ešte, ešte keď odozneli otázky, jedno kolo odpovedí by sme mohli zrealizovať. Takže poprosím Môžeme sa pustiť do toho priamo v tom poradí. Nech sa páči, pán De Valder. Ďakujem za slovo. Samozrejme je veľmi ťažké reagovať e, priamo hneď, ako prechádzajú tie otázky, ale samozrejme chcem reagovať e, aj na otázky, e, ktoré tu odozneli, ale samozrejme dávam priestor aj preto, aby ste sa zoznámili s tým písomným materiálom a Určite eh, pán, to, čo povedal pán Defolder, to je popísané veľmi dobre aj v daných materiáloch. A ďakujem aj pánovi Beckerovi za vyjadrenie a budeme sa tiež snažiť toto riešiť. A pokiaľ ide o, o ďalšie vyjadrenie, dávam priestor ostatným. Pani Ferdáte? Áno, Chcem sa vyjadriť e, k nákladom. To sa viackrát tu spomínalo v pripomienkach. Je to veľmi dôležitá vec, pretože tie prínosy, na ktoré som pokázala, to súvisí s implementáciou a aj s realizovateľnosťou. Takže v súčasnosti sa musíme pozrieť na viaceré aspekty nákladov. Čiže spomínalo sa už, že pomerne vysoké náklady by boli v oblasti ľudských zdrojov ďalej v oblasti spracovávania dát, ale aj celkového objemu práce. Snažíme sa teda zapracovať tieto veci do analýzy. Okrem toho sa zameriavame na presídľovanie a spolupracujeme s UNHCR a s ostatnými agentórami a snažíme sa vytvoriť čosi ako príručku. Takže to, to je všetko zatiaľ. Ďakujem. Nech sa páči, pani